Thank you, friends, for... Dobré ráno, priatelia. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Začneme hneď s bodom číslo 4 na programe a to je koordinácia sociálnych bezpečnostných systémov a Dúfam, že všetci sa zaangažujete do tejto dôležitej diskusie a začneme teda tým, že najprv dostane slovo pán Baláš, ktorý je spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ctení kolegovia, odkedy som bol e, ustanovený v tejto správe za spravodajcu, tak sme tu videli vo vyjadreniach viaceré odlišnosti, pretože sa rôznili názory a preto som v kontakte s viacerými zúčastnenými stranami a takisto aj v Berlíne som sa takýmto spôsobom snažil angažovať. Mali sme tu viacerých predstaviteľov viacerých vlád, ale takisto aj odborárov, odbory, predstaviteľov podnikateľov v Bruseli, alebo dokonca, teda či aj v Štrasburgu, tak aj v Bruseli. Máme tu teraz návrh správy, ktorú by som chcel predstaviť. Začneme našu prácu s tieňovými správodajcami, uvedomujúci, že e, predovšetkým treba sa stretnúť s tieňovými správodajcami po jednom, aby sme mali prvé dojmy a potom môžeme začať naše spoločné zasadnutia na to, aby sme sa pohli dopredu, čo možno najrychlejšie, tak ako sa to bude dať, uvedomujúci, že aj na rade sa venujú tejto téme ministri a my to budeme sledovať ďalej. Takže tá, ten návrh, e, ktorý bol publikovaný, v roku 2016, pokiaľ ide o mobilitu osôb, aby nestratili práva svoje, pokiaľ ide o pohyb po Európe. To sa samozrejme týka hlavne Európanov, ale aj Islandu, Lichtensteinska, Norska a Švajčiarska. A na to, aby sme ich e, sociálne práva chránili, sociálne zabezpečenie týchto osôb, keď prechádzajú z jednej legislatívy do druhej, tak sa snažíme toto teraz riešiť. Dnes nehovoríme o harmonizácii, snažíme sa to koordinovať. Niektorým sa to páči, niektorí by chceli ešte viac. A predsa len sú tu navrhované správy, pokiaľ ide o koordináciu po príspevkov v prípade nezamestnanosti. To je niečo, o čom sme tu už hovorili. Vidíme to predovšetkým na úrovni zamestnancov. Toto zaujíma hlavne teda zamestnancov, jeden z tých dôležitých bodov, ktorý ich, ich zaujíma. Takže pokiaľ ide o tieto platby v nezamestnanosti, ak niekto začne hľadať prácu v zahraničí, tak istý čas si môže to svoje právo ponechať, právo na tieto platby v nezamestnanosti dvoch do 6 mesiacov. Členské štáty e, majú možnosť využiť jednoducho tú, to obdobie a do tých 6 mesiacov. Pokiaľ ide o mňa, ja podporujem takýto návrh a navrhujem, aby sa toto obdobie skutočne e, ponechalo e, v plnom období. To je vlastne štúdia, ktorú preskúmala aj komisia pretože takéto dlhé obdobie umožní konkrétnej osobe, aby sa našla práca. Takže je tu prepojenie, pokiaľ ide o predlženie poskytovania týchto platieb nezamestnanosti a možnosťou nájdenia práce, ak je tu aktívne hľadanie práce zo strany konkrétnej osoby. Pokiaľ ide o otázku e, využitia e, plnej možnosti tohto obdobia, členské štáty e, V prípade, ak zamestnanec pracoval v štáte zhruba 3 mesiace, tak má na toto nárok. Ak nie, tak je to ten štát, v ktorom zamestnanec pracoval predtým. Zatiaľ sú pre inštitúcie tieto e, predpisy dosť konfúzne a ja budem trvať na tom, aby tá totalizácia bola jedným hlavných, z hlavných princípov, ktoré treba dodržiavať. A e, videli sme to aj v štúdii, ktorú predložila komisia, kde vlastne boli určité obmedzenia doposiaľ. A preto odporúčam, aby sme tu mali to obdobie jedného mesiaca, minimálne obdobie aktivity, pokiaľ ide o e, e, pokiaľ ide posledné aktivity zamestnanca v tom zmysle, aby sa podporovala mobilita zamestnancov. Nemôžeme podporiť také opatrenia, ktoré by šli nad rámec toho, čo som povedal, e, čo by mohlo do istej miery ísť proti tomu, čo členské štáty e, doposiaľ poskytujú. pre viacerých zamestnancov je dôležitá otázka e, riešenia problému, pokiaľ ide o zamestnancov v prihraničných oblastiach. Podľa komisie je to tak, že členský štát, ktorý zamestnáva zamestnanca ako posledný, musí poskytnúť takéto e, platby pre takýchto pohraničných zamestnancov. Po, ak tá aktivita bola viac ako 12 mesiacov. Viac ako 12 mesiacov, ak je to obdobie dva, viac ako 12 mesiacov, tak je to ten štát, kde pracuje, ak je to menej ako 12 mesiacov, je to tam, kde e, býva. Zdá sa, že e, členské štáty, musia E, musia dodržiavať princípy, ktoré boli predložené zo strany členských štátov. Ospravedlňujeme sa, rečník hovorí a číta veľmi rýchlo. To znamená, tých 12 mesiacov e, je lehota, ktorá je kľúčová pre tých, ktorí hľadajú prácu Avšak ak táto osoba žije v inej osobe, e, v inej krajine, tak ako treba postupovať? E, sú tu viaceré problémy, e, predovšetkým pokiaľ ide o sociálne hľadisko, avšak treba zohľadiť aj lingvistické hľadiska, pretože je možné, že dotyčný neovláda jazyk krajiny, kde chce hľadať prácu a preto treba zohľadiť aj tieto otázky. To znamená, rozumieme ten návrh komisie, nejde tu o to, že by sme to chceli spochybňovať, ide tu skôr o to, že musíme dať konkrétne postupy na to, aby tu bola určitá spolupráca medzi administratívnymi úradmi, predovšetkým pokiaľ ide o tú, to maximálne zaťaženie administratívne, aby toto spadalo predovšetkým pokiaľ je to do tých 12 mesiacov na krajinu, v ktorej býva. Ďalšia téma, ktorá je takisto témou v súčasnosti komplikovanou, pretože Rada v tejto oblasti postupuje relatívne rýchlo. Ide tu o otázku špecifickej kapitoly, ktorá sa týka dĺžky poskytovania príspevkov v oblasti choroby. Ja podporujem takéto iniciatívy, to znamená, je tu špecifická kapitola, pokiaľ ide o liečbu. Ako viete, administratívna komisia, ktorá je, eh, ktorý sa zaoberá predovšetkým otázkou vyplácania sociálnych dávok. Tu ide o spoluprácu s partnermi. Treba si uvedomiť, že sociálni partnery musia byť vypočutí na to, aby sme mohli s nimi spolupracovať. Profesionálne organizácie, to znamená predstavitelia tých chorých, eh, alebo poisťovní zdravotných, je tu vypracovaný konkrétny zoznam, kde sa to bude vyplácať. Musíme však dávať pozor, aby sme tu neurobili iba nejaký byrokratický krok, pokiaľ ide vypracovanie toho zoznamu, bez toho, že by sme boli v kontakte s sociálnymi partnermi, to by bolo pre nás veľmi komplikované. Takže tento návrh je tu na to, aby sme integrovali návrhy komisie. Treba vychádzať aj z vyjadrenia z Európskeho súdneho dvoru, na to, aby sme túto otázku doriešili. Takže z mojej strany treba si uvedomiť, že právne predpisy sú samozrejme dôležité, ale Zatiaľ ešte nie sme v stave, aby sme kodifikovali rozhodnutia súdneho dvoru. My vieme, že Európsky súdny dvor zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o rozhodnutia, ale častokrát my nezohrávame v plnej miere našu úlohu, pokiaľ ide legislátora, či už ide na úrovni rady alebo tu v parlamente. Takže ja si myslím, že nie je našou úlohou momentálne kodifikovať takéto rozhodnutie, hoci treba povedať, že tie právne predpisy zostávajú v platnosti. Takisto sa treba pozrieť na štandardizáciu postupov, ktoré sa týkajú formátu a obsahu e, dokumentov, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli títo ľudia prihlásiť, pokiaľ ide o ohodnotenie tej situácie, v ktorej sa tieto osoby ocitli, musíme posilniť spoluprácu medzi kompetentnými administratívami. Princíp spolupráce musí byť posilnený prostredníctvom definície jednotlivých lehôd. Treba povedať, že sú ešte príliš dlhé a častokrát to prináša problém. Ja si myslím, že nedostatok odpovedí, čo jednoducho nie je normálne, môže eh, viesť k tomu, že si tie kompetencie prehadzujú tieto kompetentné orgány medzi sebou. To znamená, žiadajúci úrad je v danom momente e, kompetentný, ktorý môže posúdiť tú situáciu. Ak to nebude takto, tak to povedie k takej anarchii, a na to, aby sme zabezpečili optimizáciu výmen medzi jednotlivými spracujúcimi orgánmi, na to, aby sme zabezpečili sociálne zabezpečenie občanov, máme tu nástroje, ktoré sú spustené v elektronických sieťach. Je to niečo, čo funguje v Belgicku na základe eh, zavedenia elektronickej karty, kde by bolo európske číslo sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, to je takisto niečo, čo podporuje aj Európska komisia. To znamená, je dôležité na to, aby sa e, elektronicky modernizovali tieto dokumenty. To znamená, keď som išiel ja do Varšavy alebo do Berlína, ja som Chcem vás uistiť, že ak by sme tu mali jednomyselnosť, aspoň pokiaľ ide o jeden bod, tak to bolo práve pokiaľ ide o túto otázku. Nemôžeme predsa žiť v 21. storočí v Európe, v kontinente, kde jednoducho takýto typ dokumentácie by nebol digitalizovaný, pretože jednoducho tá situácia je potom veľmi komplikovaná. Ja si myslím, že musíme ísť smerom k modernizácii. Takisto by bolo treba objasniť e, pravidlá, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú e, vyslaných zamestnancov, pokiaľ ide o ich dokumenty, pokiaľ ide o príslušnosť k danej poisťovni a takisto treba objasniť tieto pravidlá pokiaľ, aj v prípade, pokiaľ ide viac aktívne osoby, ktoré pracujú vo viacerých štátoch naraz. Tie predpoklady, ktoré tu máme a s ktorými počítame, vidíme, že z praktického hľadiska to je dosť komplikované, z administratívneho hľadiska, lingvistického hľadiska treba jednoducho objasniť kompetencie verejných orgánov a zamestnávateľa. Takže ešte raz pokiaľ ide otázku prispievania sociálnych príspevkov v prípade zaslania, vyslania zamestnanca, máme tu posmenujúci návrh 53, máme tu revíziu smernicu ohľadne vysielaných zamestnancov, máme tu základ, z ktorého sa vypočítavajú tieto príspevky. Nie je to ešte sprecíznené. V súčasnosti sú tu viaceré interpretácie, ktoré sa líšia. 25 pozmeňujúci návrh. Tam by sme chceli zmodernizovať článok 17, kde momentálne sa počíta s tým, že členské štáty môžu uplatniť výnimky a takisto tento článok by mal umožniť výnimky na obdobie 24 mesiacov počas dĺžky e, zaslania zamestnanca. Zároveň by tu mala byť možnosť pre zamestnancov, ak to chcú, aby si vytvorili dohodu, to znamená spoločný režim, ktorý by pokryl tieto osoby, ktoré sú vyslané počas obdobia, kde oni budú využívať ten systém, ktorý bude pre nich výhodnejší. Týka sa to teda tohto druhu zamestnancov, ale treba mať bilaterálne dohody, aby sme sa v tejto otázke posunuli ešte ďalej, pokiaľ ide sociálne zabezpečenie, na to, aby sme E, v tejto oblasti vyšli v ústrety tom, tejto, týmto zamestnancom. Sú tu viaceré možnosti úprav a som proti e, rodinným príspevkom e, v prípade, že rodina a deti e, majú trvalé bydlisko v inej krajine ako e, tá, v ktorej e, pracuje e, poberateľ týchto príspevkov. Pretože to môže viesť k komplikáciám, k byrokratickému chaosu a neviem si predstaviť, akým spôsobom by sme to v realite realizovali. Takže na záver, bolo by dobre, ak by tie diskusie ohľadne úpravy týchto problémov vyústili k riešeniu problémov, ktoré v súčasnosti vidíme. Máme tu takýto turizmus, kde zamestnanci častokrát idú do krajín, kde poberajú viac peňazí. Jednotlivé štáty sa potom navzájom obvinujú z toho, že sa tu praktizuje turizmus sociálny. Je to veľmi neférové voči tým, ktorí potrebujú prácu, ktorí hľadajú prácu. Zároveň sú tu opatrenia kontrolné, ktoré treba dodržiavať. Nemôžeme podporovať ani otázky sociálneho protekcionizmu. A ja si nemyslím, že sú tu nejaké protiklady medzi juhom a severom, východom a západom. A to, čo chceme v súčasnosti pripraviť, v tomto kontexte zohráva svoju úlohu aj táto správa, pretože je na prospech mobility zamestnancov na to, aby boli lepšie chránení, odhľadnúť od toho, odkiaľ prichádzajú alebo kam idú. Ja si myslím, že to je v duchu európskej integrity a ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za tieto úvodné slova. Ďakujem a teraz dostanú slovo poslanci na to, aby sa vyjadrili. Poprosím vás dve a pol minúty. Máte možnosť, pretože takýmto spôsobom skutočne bude tu možnosť vyjadriť sa opakovane v prípade, že sa nám nepodarí vyriešiť to vaše želanie. Dostane slovo teraz pán Šulce. Poprosím vás tie dve minúty, tri minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, takže chcem sa poďakovať spravodajcovi za niektoré pozitívne správy, predovšetkým pokiaľ ide digitalizáciu, lepšiu kontrolu a zjednodušenie toho koordinačného systému, alebo aj to, aby sme sa snažili riešiť nejaké problémy, pokiaľ ide o formulár 1a. Kolegovia, koordinácia sociálneho zabezpečenia je jeden z tých kľúčových z kľúčových predpokladov na fungujúci jednotný vnútorný trh a preto tu nemôžeme vytvoriť nejaké nejasnosti a takisto nemôžeme vytvoriť nejaké nesprávne stimuly, pokiaľ ide o tento problém. Dôležité témy. Takže pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, jedna téma, ktorá sa týka export takýchto, takýchto príspevkov, e, nemali by sme tu prísť, e, zájsť príliš ďaleko, mali by sme sa snažiť, čo možno najčastejšie, e, hľadať teda prácu cez internet, až potom sa presťahovať podľa môjho názoru nie sú tu zatiaľ ešte nejaké pozitívne trendy a ďalší podbod agregácia nárokov na dávky nezamestnanosti. Zamestnanec musí pracovať minimálne 3 mesiace zahraničí, kým dostane nejaký nárok z tohto štátu. Mne sa zdá, že to je správne, pretože lehoty by nemali byť príliš dlhé. Ďalší dôležitý podbod, eh, tí, ktorí prekračujú hranice každodenne, ja som skeptický voči návrhu komisie. Prečo? Pretože kontrolné možnosti pre platiaci štát v takomto prípade sú takmer nemožné a nároky môžu byť eh, rôzne a môžu sa stratiť. Ďalší veľmi dôležitý eh, bod prístupu eh, k sociálnym dávkam vyplácanie sociálnych dávok hospodársky neaktívnym občanom, ktorí nemajú možnosti správny. My by sme mali nájsť čo najkomplexnejšiu kodifikáciu všetkých rozsudkov. Ďalej, na starostlivosť to pokladám za správne, ale novú, kap, nová kapitola by mohla viesť k problémom a, a treba myslím, či by sme mohli vychádzať z kapitoly o, o chorobách a ďalej rodinné dávky, dávky, prídavky na deti indexácia prídavkov na deti, o tom sa zatiaľ v správe nehovorilo. Prečo je dôležité o tom hovoriť? Pretože prispôsobenie e, dávok na deti na udržanie e, životnej úrovne e, v krajine sídla je veľmi dôležitý. No a na záver by som chcel ešte povedať snáď, že by som sa chcel zamyslieť nad tým, že by sme mohli žiadať opciu pre členské štáty, ktoré by mohli zaviesť takúto indexáciu a tak nájsť riešenie pre túto tému indexácie pri na deti. V mnohých štátoch sa o tom hovorí a na európskej úrovni by sme to mohli vyniesť. Ďakujem pekne. Helga Stevens, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne a kolegovia. Ja by som najskôr rada poďakovala spravodajcovi za obrovský kus práce, na, tomto, na tejto ťažkej téme. Ja si myslím, že digitalizácia prináša šance, ktoré treba využiť a musím aj povedať, že ja som rada, že bojuje proti sociálnemu, alebo chce bojovať proti sociálnemu dumpingu podvody za certifikáciou A1 certifikátmi E1 rozkvitajú e, a, a ja by som chcela, aby tom, proti tomu bojovali. Ja tú dvojročnú lehotu chcem eh, skrátiť, eh, aby sme eh, zamestnancom zabezpečili plnohodnotnú ochranu. Vo Flámsku strácame a aj zamestnanci tam trpia, pretože sú veľa drahší. Dva roky napríklad v stavkni sa to je príliš dlho. To nesúvisí s vyslaním tým sa slabuje vnútorný trh a tomu treba zabrániť. A ďalej chcem povedať, ja, sloboda pohybu pilier Európskej únie, prinieslo to veľa dobrého, my musíme teda brániť vnútorný trh, ale potrebujeme dôveru medzi členskými štátmi. Tá dnes chýba. Brexit je najnázornejším príkladom sociálna poistná koordinácia môže byť eh, krokom na posilnenie dôvery. Spokojná, so spokojnosťou môžem povedať, že komisia prijala eh, kroky, bude bojovať proti eh, zneužívaniu zneužívaniu daní no a potom sociálne systémy, sociálne práva, tie treba ďalej budovať. Nemôžeme ich len tak žiadať. A preto chcem povedať minimálne 3 mesiace eh, v príjemcu treba pracovať predtým, než vôbec eh, kto má návrh, eh, by mal mať nárok na sociálne dávky. Ja som tiež za kodifikáciu rozsudkov Európskeho súdneho dvora pre hospodársky nečinných alebo neproduktívnych eh, a prídavky na deti by nemali, platiť návrhom, nemali patriť návrhom. No a ďalej by sme sa mali tiež pýtať, či podpora nezamestnanosti e mm, predlženie exportovať, či to vytvára viac, viac eh, pracovných miest. Treba skontrolovať a myslím, že teraz nie je primerané hovoriť teraz o nejakom európskom eh, pracovnom úrade alebo európskej karte eh, poistenia. Ja chcem so spravodajcom pracovať na texte bez toho, aby eh, tam boli nejaké nejasnosti alebo zadné dvierka, ktoré by umožnili nesprávnu interpretáciu textu. To je naša zodpovednosť a zákonodarcov, ja som ochotná na tom pracovať. Ďakujem pekne. Pani Harky, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcovi, teším sa na diskusie a dobrú prácu, dúfam. Ale sám špecifických záležitostí niektorých pozmeňujúcich návrhoch 567, 55 ďalších otvára na spravodajca nové návrhy koordinácii. To je zaujímavé a my očakávame budúci rok návrh komisie o napríklad európskom čísle sociálneho zabezpečenia. To zaujímavé, neviem, ako sa nám to podarí. Rovnako pozmeňujúci návrh 39 vytvára dve nové povinnosti. A to môže vplyvá návrh, no a rovnako hovoril o systém e-networkingu, ale ja sa chcem spýtať, nie je to, čo, na čo je určené ISSI, exportabilita benefitov spravodajca chce umožniť automatický export benefitov, no a ja my si myslíme, že návrh komisie je vyváženejší, vychádza z dôkazov praxe a dáva väčšiu flexibilitu členským štátom. Rovnako pre agregáciu spravodajca to znižuje z troch na jeden mesiac Myslím, že 3 mesiace sú vhodnejšie, ale sme o tom, ochotní o tom diskutovať a snažiť sa nájsť aj nejaké spoločné riešenie. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov o vysielaní, niektoré z nich sú zásadné a s ohľadom na krehkú dohodu a prebiehajúci trialóg, myslím, že že predbiehať výsledky trialógu napríklad v ním, do roky na 24 mesiacov a tak ďalej, čo sa týka zamestnancov v pohraničných oblastiach. Niektorí napríklad návrh 13 kde sa hovorí o dôležitých témach, alebo v 38. To by sme opätovne radi diskutovali, čo sa týka hospodársky neproduktívny alebo nečinných osôb. Nie Je našou úlohou kodifikovať eh, rozsudky Európskeho súdneho dvora, ale návrh komisie je taký, eh, že to môže podporiť. <clears throat> Takže my sa radi budeme zaoberať eh, návrhy, návrhmi týka dlhodobej starostlivosti, e, s tým súhlasím, s tým princípom, len na vnútroeurópsku mobilitu musíme dávať pozor, aby to e, nebránilo užívaniu systémov sociálneho zabezpečenia a koordináciu No, otázka je, či potrebujeme osobitnú kapitolu k tomuto. No a všeobecná pripomienka spravodajca hovoril o e, turistve za vlastnom a s tým súhlasím. Ja myslím, že miera tohto turizmu je nízka, ale dôležité je povedať, že vnímanie je iné. E, myslím, že našou úlohou je snažiť sa odstrániť všetky nedostatky, ktoré existujú Myslím, že to pomôže všeobecnému vnímaniu, ktoré existuje, ale myslím, že v skutočnosti to nie je pravda. Ďakujem pekne. Gabi Cimer teraz. Ja tiež ďakujem eh, za prácu kolegovi Guillaumeovi Balažovi. Myslím, že eh, keď tieňová spravodajkynia našej skupiny to podporím. No ešte treba sa zaoberať niektorými konkrétnymi eh, detailami a preveriť eh, raster mm, z sa budem pozerať na všetky pozmeňujúce návrhy, to sú práve jednotlivce na sociálnu ochranu, tie musia byť v centre pozornosti. Ďalej treba zaistiť, aby všetci občania EÚ, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, aby mali sociálnu ochranu a poistenie e, pri chorobe a treba zabrániť tomu, aby sa strácali alebo znižovali nároky. No a preto ako prvé k tým jednoduchším veciam rodinné prídavky, indexácia detských e, prídavkov, veľko na deti. Komisia nespravda sa nechce indexovať e, prídavky na deti. A pokiaľ viem, tak je to veľmi sporná téma aj na rade vám ospravedlňujem za našu podporu. Čo sa týka dlhodobej starostlivosti, o tom už sa tiež bolo veľa povedalo, ja súhlasím s tými, ktorí povedali, že treba udržať kapitole v rámci oistenia v chorobe. My potrebujeme jasnú definíciu toho, čo je starostlivosť a, a prílohu, ktorá hm, bude presný zoznam a musí tam byť zapojení sociálni partnery a profesionálne organizácie. Žiadna osobitná kapitola. Musíme postupovať, postupovať opatrne. Rovnako by som chcela eh, hovoriť o probléme export eh, vecných dávok krajín s peňažnými finančnými dávkami. Eh, treba to jasne <clears throat> vyriešiť a to sa týka nielen krajín ako vo východnej Európe, ktoré majú iné systémy. Čo sa týka vyslaných zamestnancov, ja by som na rozdiel od spravodajcov vymazala odvolávku na smernicu od vysielania zamestnancov. Pracovné právo a sociálne právo sú rôzne súčasti práva a myslím, že prepojenie oboch by neprispelo k jasnosti, takže odvolávka na smernicu vysielania zamestnancov by nemala byť uvedená my podporujeme jednotný formulár, podporujeme ten prístup, bojovať proti sociálnym podvodom. Myslíme, že v rámci lehoty 15 týždňov e, príslušné orgány musia poskytnúť informácie. Ak to neurobia, tak kompetencia sa preniesť na úrad žiadajúci trvanie vyslania zmeniť podľa, podľa nariadenia. Áno, ale ja by som išiel ešte ďalej. Platné právo by už malo po šiestich, rozhodné právo zavedené po šiestich mesiacoch. Momentálne je to 24 mesiacov a by som to chcel ešte rozšíriť, aby to neplatilo len pre SZČO, ale aj pre bežných zamestnancov. A to je rozdiel, či stanovisko spravodajcu, čo sa týka dávok v nezamestnanosti. Myslím, že to a aj otázka sociálnej ochrany ľudí, ktorí nie sú hospodársky aktívni. To sú dva najkomplikovanejšie body. Otázka je, ako dlho budú exportovať dávky nezamestnanosti. My podporujeme spravodajcu rozšíriť to na celú dĺžku trvania, ale nevieme, či doplnenie spravodajcu k článku 65 stačí a prístup v štáte mimo, no, pretože to sú v podstate prídavky na integráciu a agregácia. Treba zaistiť, aby prakticky od prvého dňa zamestnanci mali príslušný nárok, ale možno ešte posledné slovo, pretože to je bod, ktorým sa budeme príslušne zaoberať. My podporujeme, aby nebola žiadna kodifikácia pre sociálne eh, dávky hospodársky neproduktívnych, ale chceme, aby zamestnanci mohli prispievať do sociálnej poistenie alebo zdravotné poistenie v celej EÚ. To sú teda niektoré veci a ďalej sa budeme rozprávať so spravodajcom pri ďalších príležitostiach. Ďakujem pekne, Jean Lambert. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne aj spravodajcovi e, za túto správu. Ja nadviažem niekoľko bodov, ktoré, v ktorých naše skupina stále hovorí o otázkach. Otázka je zosúladená so všeobecnou legislatívou, pretože otázka, kedy ľudia prichádzajú v, v systému, keď na veľmi krátke obdobie aj systém, potom zase opustíte, treba sa spýtať, či to robí pre individuálne práva a agregáciu týchto práv. ako princíp rovnakého zaobchádzania. My máme obavu z návrhu komisie, čo sa týka kodifikácie rozsudkov Európskeho súdneho dvora, že teraz to nie je stabilné. Niektoré rozsudky sa normálne na smernicu o slobode pohybu, či tie rozsudky stále nejaká menia otázka toho, kto je hospodársky neaktívny. Nám sa zdá, že návrh komisie tu riskuje, že mnohí ľudia spadnú do tejto definície, takí, ktorí bežne nie sú považovaní e, za problematický, ako napríklad dôchodcové, výskumníci a tak ďalej. Čiže my chceme tu zachovať status quo, namiesto toho, aby sme porali návrh komisie aj keď samozrejme sme otvorení všetkým argumentom, ale máme veľké obavy, že súčasné rozsudky nie sú stabilné. Nedá nám to práve smerovania, ak áno, tak nie je to smerovanie, ktorým by sme chceli ísť, pretože to nie je úplne na prospech občanov EÚ. Otázka, ktorá tu zaznela o rodinných prídavkoch a prídavkoch na deti, tak my sme proti tomu a možno časť z toho tu otázka verejného vnímania. Mnohé z toho sa vychádza z, klámstiev. I to ja úplne súhlasím s Marian Harkin, že my musíme proti tomu pôsobiť. Na realitu situácia, keď sa pozrieme na osadenie nedostatkov, treba tiež zaistiť, aby to boli nedostatky, ktoré skutočne majú dopady, nie tie, ktoré niektoré z našich uh, novinárov alebo politických skupín tvrdia. Tieto veci sa urobilo mnohé z našich členských štátov vnímali realitu protiklade k vnímaniu a to na to chcem veľmi upozorniť. Otázka kapitoly o dlhodobej starostlivosti, o tom sa hovorilo to, Samozrejme, vieme, že tu sú obavy pri poskytovateľov, medzi poskytovateľmi, či to má byť, či keď to bude ako osobitný sektor, či niektorí ľudia tým prepadnú a či keď tam dáme niektoré nové či to bude istejšie pre ľudí, to tým sa chceme ďalej zaoberať. No a či sa týka všeobecných otázok, prístupu k dávkom nedomestnanosti, 3 až 6 mesiacov, to sa nám zdá rozumné. Sme otvorení ešte ďalšie diskusie, vidíme e, tu vlastne problémy v tejto veci, takže sme naklonení podporiť komisiu a ďalej, čo sa týka návrhov o sociálnom zabezpečení a preukáze sociálneho zabezpečenia myslíme, že momentálne je to trochu predčasné. No a v tom prípade, keď už som hovoril dlho, tak teraz sa prestanem. Ďakujem pekne. Je tu niekto z EFDD. Je tu Laura Agia. Dobre, takže tu sme získali po minúty. No a slovo teraz zostane pani Žel Melán z ENF. Nech sa páči, máte slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem pochváliť prácu odvedenú, ale nezdielame všetky názory pána Balasa, len k informáciám, ktoré povedal, ale k princípu tejto koordinácii, pretože toto je veľmi zložitá montáž vecí spojených za 10 ročia. Európa sociálna, Európa národov sa postupne tvorila okolo e, sociálnej ochrany bismarkovského systému harmonický spôsob a tento štát po 110 rokov približne <clears throat> položil základ medzinárodných dohovorov, dobre fungoval. Bol to systém, ktorý sa nazýval e, rekurzný. Chápeme zmeny z dôvodu mobility a z otázku subsidiarity členských krajín, pretože sociálna Európa čaká a veľmi mierny je jej pokrok. Keď sa pozrieme na čísla, je to veľmi zložitý e, konštrukt pre e, menej ako 300 tisíc neaktívnych osôb, ďalej menej než 100 tisíc občanov v hraničných oblastiach a potom 100 tisíc s dlhodobými chorobami. Je to veľmi dôležitá starosť Nemáme presnú de, de, definíciu. Hmm. Napríklad vo Francúzsku by to zodpovedalo až 70% rozpočtu pre eh, chorobnosť. A treba sa pýtať, ako osoby, ktoré neprispievajú, by mohli dostávať od krajín, ktoré nemajú systém eh, adekvátnej sociálnej ochrany. Pokiaľ ide kartu za sociálneho e, zabezpečenia sme proti. Samozrejme z dôvodov e, ide o také zaplátavanie, ospravedlňte ma, že používam takýto termín. Sú tu dôležité e, problémy v súvislosti so slobodou osob. Sme proti článkom 12 a ďalším kde ide o vysielanie pracovníkov, práva na pobyt, práva na prácu, samozrejme, tie sú samozrejme zvládané v každej etape. Takže my e, budeme veľmi radi spolupracovať s pánom Balašom s týmito poznámkami, e, ktoré sú možné z našej strany. Teraz mora, pani Moram Šatie, Jasloviecka a ďalší. Pán Marta pán Leners a potom dokonca i ja. Pani Rentke, pán Dan a ďalší. Uzatvárame týmto zoznam. Teraz má slovo pani Moran Šartie. Ďakujem, budem stručná. Chcem Guillaumeovi poďakovať. Je to obrovská technická práca, e, nevyhnutná pre e, konštrukciu sociálnej Európy kde e, sa veľmi rada toho zúčastňujem. Prvá vec, revízia týchto predpisov koordinácie je rozhodujúca, ak chceme zachovať slobodu skutočného pohybu pracujúcich. To e, je opora Európy a táto správa by mala zlepšiť E, pohyb našich občanov, bojujúc proti zneužívaniu samozrejme súčasne. A rada by som e, zdôraznila tri body. Prvý bod e, boj proti schránkovým firmám. firmám. To nemôžeme tolerovať. Toto je dobrý nástroj boja. Občania sa toho dožadujú a majú svoje dobré dôvody. Je to jednoducho naša vieryhodnosť, ďakujeme ti, Gion, ktorá je tu v hre. Druhá vec, to je otázka vysielania e, občanov, kde idú tie e, formuláre, počet e, obdobia, kedy, počas ktorého vstúpi pracujúci do systému sociálneho zabezpečenia hostovskej krajiny. Naše dve smernice v tejto súvislosti je nariadenie o Um, sociálne zabezpečenie a direktíva Smernica o vysielaní, kde sme s mami pani predsednička začali trialog práve. Ide o posilnenie spolupráce medzi členskými krajinami. Mám však otázku voči spravodajcovi, ale on pozná môj názor – pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie e, v hostovských krajín pred vyslaním. Je to vec dôležitá, neviem však, či 6 mesiacov sú dobrou hranicou. Treba pracovať v tejto oblasti. Pozmenujúci názor 24 pre novinárov. Je to veľmi dôležité. E, korešpondenti vyslaní do e, iných krajín. Tu je dobrý pokrok, Všetko vyplýva z povahy ich práce a z tej zmetitej situácii v súvisiacej s ich sídlom a vyslaním do miesta práce. Veľmi zložitá matéria, ďakujem. Teraz pani Jazloviecka na 2,5 minúty. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za vašu prácu. Dobre ste sa pripravili, Guillaume. Ste výnimočný spravodajca. Ak by každý bol takým dobrým spravodajcom, život by bol krásny. Pri našich politikách zakladáme naše posúdenie často e, nie na výskume, ale na našich e, So, Ďakujeme vám preto za váš prístup. Sociálne dávky a sociálne systém, systémy sociálneho zabezpečenia sú pre našich občanov veľmi dôležité. Preto by sme mali prijať túto zodpovednosť a hľadať správne riešenia. Pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, súhlasím so spravodajcom, tieto dávky by mali byť distribuované v tej istej krajine, kde boli platené príspevky. Príspevky v nezamestnanosti by sa mali platiť na dlhšie obdobie než 3 či 6 mesiacov, tvrdí spravodajca. Spravodajca si myslí, že by mali byť vyplácané do vypršania práv a ja s tým súhlasím. Pokiaľ ide o neaktívnych občanov, súhlasím, že ich prístup k dávkam by v hostovskej krajine by sme nemali e, obmedzovať. Právna situácia je jasná, bola nám vysvetlená sociálni partneri e, sú informovaní. Som rada, že sa tu škrtla otázka týkajúca sa e, prídavkov na deti. Nemala by tu byť diskriminácia, práva občanov by nemali byť tu škrtané. Ďalej problematické otázky. 24 mesiacov, obdobie 24 mesiacov a snaha zmeniť toto obdobie toto obdobie by malo byť čo najdlhšie. Je v záujme zamestnanca. Inak takáto osoba by mohla žiadať e, dôchodkové dávky z mnohých krajín. 24 mesiacov podľa mňa by sa malo zachovať. Náš parlament má podobný názor. Som tiež proti požiadavkám, ktoré okresajú mobilitu, napríklad 6-mesačné obdobie v systéme hostovskej krajiny. Teda tých 6 mesiacov pred vyslaním a i ďalej. Definícia nahraditeľnosti Nuž tak, nezávislí pracujúce osoby nemôžu nahradiť e, ľuďmi, ktorí dostávajú plat. Treba nájsť iné riešenie. Je to absurdné. Ďakujem. Ďalšia rečníčka, nech sa páči, pani Sander. I ja, pani predsedajúca, chcem poblahoželať pánu Balasovi poďakovať mu za to, že integroval množstvo bodov, ktoré nám sa javili ako dôležité. Dve témy. Prvá, e, ktorá je mi blízka, je to situácia pracujúcich v pohraničných oblastiach. Je logické a pochopiteľné, že členské krajiny, ktoré dostávali E, sociálne dávky, buď tie, ktoré ich vyplácajú. Myslím si, že tu treba osobitnú pozornosť venovať týmto pohraničným pracovníkom, ktorí sú veľmi mobilní a vlastne tvoria túto každodennú Európu, pretože e, e, sa pohybujú viac v hraničných oblastiach, než dochádza k pohybu inde. Treba si dobre predstavovať, s akými problémami sú konfrontovaní. Navrhujem, aby sme šli i ďalej, aby sme e, sa postarali o to, aby e, mohli mohli byť e, spojení s úradmi práce v ich blízkosti. Máme tu mnoho občanov z mojeho regiónu, ktorí pracujú v Nemecku, E, otázky jazyka, presunov sa vždy spájajú s tým, že oni vlastne sa majú dostaviť na úrad práce v Nemecku. A preto sa pýtam, či by sme nemohli spustiť e, úrady práce alebo služby, ktoré existujú v určitých regiónoch, ktoré sú cezhraničné. Napríklad v našom regióne máme francúzsko-nemecké e, úrady práce. Neviem, či to funguje v iných regiónoch, ale na tom by sme mohli pracovať a vidieť, ako môžeme posilniť e, takéto siete, aby mohli títo cezhraniční pracovníci mať z nich prospech. Pokiaľ ide o digitalizáciu, som veľmi e, entuziastická pri prechode na digitalizáciu, ale dávajme si i pozor, pretože dnes je tu množstvo návrhov, agentúr a nástrojov, ktoré by sa dali takisto využiť. Ďakujem. Slovo má pán Machta, 2,5 minúty. Veľmi stručne k týmto otázkám, pokiaľ ide o cezhraničných pracovníkov. Ja bývam e, v Savojsku e, e, na hranici s Švajčiarskom, kde tisícky občanov každodenne prechádzajú hranicu a pýtam sa tiež na tú hranicu 12 mesiacov pre nezamestnanosť. Čo sa používa po 12 mesiacoch? Švajčiarsko nie je členom EÚ, je síce v Schengene, ale tu sú problémy po tých 12 mesiacoch. Čo potom? Ďalšia otázka. Je to veľmi delikátna lehota, 12 mesiacov. Nemohli by sme nechať, nechať výber v zamest- pracujúcim, aby si vybrali poistenie v nezamestnanosti, ktoré sú najvýhodnejšie eh, pre nich. Ďakujem. Slovo má pán Lenners na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za prácu na tejto téme. Je to výzva, ktorá je zakotvená v tomto nariadení. Chceme bojovať na jednej strane e, proti sociálnemu turizmu a zneužívaniu, ale tiež je veľmi dôležité aby sme zamestnancom e, v pohraničí vytvorili zjednodušenie. Bez toho, že by tu boli rôzne prekážky. To viem plne podporiť. Predovšetkým, e, pokiaľ ide o to, čo povedala kolegyňa Sander. E, ako lehota sa tu používa lehota 12 mesiacov, to však napriek všetkému zostáva veľmi svojvoľné Niekto, kto 20 rokov pracuje v Holandsku, pracu, platí tam svoje dávky, rok e, pracuje v Nemecku a zrazu za vy, e, vyplácanie ne, dávok nezamestnanosti má byť zodpovedné Nemecko? Nemohli by sme tu skôr vysvoriť systém, ktorá by, ktorý by lepšie odzrkadloval tú profesijnú dráhu toho pracovníka. Práve v pohraničných oblastiach by mohlo byť podnet eh, na takúto určitú možnosť volieb. Pokiaľ ide o pracovníkov v pohraničných oblastiach, je to naozaj relevantné. Ako tu bude vyzerať spolupráca, napríklad pokiaľ ide o povinnosť eh, uchádzať sa, ak niekto poberá e, dávky v nezamestnanosti v jednej krajine, ale v druhej krajine má povinnosť sa uchádzať. Ako to zosúľadiť? V Holandsku tvrdíme, že by sme mohli pracovať na čiastočný úvezok, ale v Nemecku smiete robiť len určitý počet e, hodín nad rámec e, dávok v nezamestnanosti ľudia by sa tu mohli dostať do problémov. Pani Harkin e, hovorí e, o tých pracovných úradoch, o tých kartách, že čo si sa ešte bude prezentovať. Diskusia v tejto téme by sa nemala sťažovať. Súhlasím s tým. A posledný bod, indexácia e, prídavkov na deti a rozhodnutia súdneho dvoru ekonomicky neaktívnym osobám. Som iného názoru v tejto veci. O tom treba ešte diskutovať. Ďalší rečník. Ďakujem. Ja by som pohovorila e, k téme indexácie dávok e, pre deti. V niektorých krajinách e, si niektoré krajiny si myslia, že v tejto oblasti môžu usporiť prostriedky. Ja tu mám dve otázky. Ak by tu bola indexácia, to znamená, že deti Eh, ak žijú v krajine, kde sú menšie náklady na život, že by to bolo krátenie, ale zase deti, ktoré sú v krajinách, kde sú vyššie náklady eh, na život, museli by byť vyplácané vyššie dávky. A je dobré, že pani Tyson povedala, že táto téma indexácie by sa nemala riešiť. To, čo by sme tým usporili, no už tak to by smerovalo do obrovskej byrokracie, ktorá by z toho vznikla a to nie je predsa politika, ktorá nám vytvorí vieryhodnosť. Naopak, je to politika, ktorá sa vyhýba faktom a naháňa nejaké neexistujúce práce. Skôr by sme mali podporiť komisiu, nebyť populistami, mali by sme sa snažiť eh, o rovnoprávnosť medzi všetkými zamestnancami v Európe. Ďakujem. I ja si pridelím slovo. Dodám, že ak, e, ak tu má byť osobitná kapitola dlhodobej starostlivosti, je dôležité vyjasniť, čo je tým pokryté a jaká je tu definícia. To je východisko. E, ide o, tu o starostlivosť e, o starších občanov, E, tieto práva budú exportovateľné, pokiaľ ide o osobných asistentov alebo staršie osoby. Väčšina z týchto vecí nie je niečím, čo by sa dalo preniesť e, cez hranice bez dodatočných nákladov pre štátne rozpočty a nebali by sme skončiť v situácii, keď to e, prehluší diskusiu k tejto téme. Ja chcem takisto zdôrazniť význam prístupu pána Balasa ku kodifikácii e, judikatúry. Takisto otázka sociálneho dumpingu je veľmi dôležitá. A s týmto si myslím, že sme prešli zoznamom so rečníkov a poprosím, alebo spýtam sa pána, či pán Porel z komisie, nech sa páči. Pani przewodnicząca, ja chciałam prosić o zorganizowanie kolejnego spotkania e, na temat koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych, byśmy mieli też my byśmy sme požiadali, aby tu bolo ďalšie stretnutie, pokiaľ ide o koordináciu sociálnych dávok. Potrebujeme viac času ohľadne tejto témy. Je to kľúčová téma. Budú tu pozmeňujúce návrhy, kde budú viaceré návrhy. A dnes, keď každý má iba dve minúty, to jednoducho nestačí Žiadam vás, prosím vás, pripravme si ďalšie zasadnutie, aby sme sa mohli detailnejšie venovať. Dobrý návrh. Ďakujem. Pozrieme sa teda na, ten časový, na tie časové možnosti, pretože ja si myslím, že to je pre nás dôležité. A preto by som chcela dať viac e, pár minút kolegovi, nech sa páči, za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pánovi Balážovi, spravodajcovi. Chcel by som sa v stručnosti vyjadriť. To, čo tento dokument, e, čo tam vidíme pozitívne, odkedy teda sa začal tomu pán Baláš venovať, boli tu viaceré verejné vypočutia. E, všimli sme si, že tu je veľký koncenzus ohľadne návrhu komisie, a nie je tu samozrejme úplná zhoda a takisto si myslím, že je možné, že sa budeme môcť v tejto oblasti e, pohnúť dopredu rýchlo. Chcel by som zdôrazniť to, čo už viete. Rada takisto pokračuje podľa kapitol a nedávno je tu čiastkový pokrok v oblasti dvoch kapitol a počíta sa s tým, že počas budúceho zasadnutia rady pre sociálne otázky, je možné, že tu bude spoločný prístup ohľadne nových kapitol a myslím, že budeme teda môcť začať ten trialog niekedy možno v prvom semestri budúceho roku, čo je podľa mňa dobrý, e, dobrá správa. A ako to vyjadrili všetci rečníci, je to dôležité, aby sme našli koncenzus, pretože musíme zjednodušiť mobilitu zamestnancov aby nedošlo tu stratám ich práv, k strate ich práv a takisto treba mať všetky prostriedky pre administratívy, aby tieto mohli kontrolovať zneužívanie a kontrolu. A myslím, že tieto názory zdieľame a teším sa, tak ako to povedal aj vý, predseda výboru, e, predsedkynia výboru, že v tejto oblasti sa musíme pohnúť dopredu čo možno najrychlejšie. Ďakujem pekne. A, takže vrátime sa k tejto téme v rámci nového časového harmonogramu. Vieme, že jedno zasadnutie pravdepodobne nepovedie k zmenám v rámci našej témy. ale my sa k vám vrátime čo možno najskôr, hneď ako budeme mať nový časový harmonogram. A všetci tí, ktorí sa dnes nemohli vyjadriť, tak sa budú môcť vyjadriť. Pán Baláš, chcete sa ešte vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili. Pani Jasloviecka, ja podporujem váš návrh, ak nájdeme e, termín, budem sa tešiť. Ak to nebude možné, ja som k dispozícii aj mimo stretnutí zasa <coughs> tieňových spravodajcov. Nebudem však môcť kontrolo- hovoriť celou s vašou skupinou, ale samozrejme som pripravený komunikovať členmi e, našich výborov a Samozrejme, budeme uprednostňovať teda tieňových správdajcov, to je logické a normálne. Pán Kira, ktorý reprezentuje eh, komisiu, je veľmi eh, zručný, to vieme a samozrejme nemýli sa. Pokiaľ ide o tie rôzniace sa menšinové názory, treba si uvedomiť, že ten návrh komisie je samozrejme kľúčový pre diskusie, ktoré prebiehajú. To nie je nesprávne, aj keď pán Kurel, eh, chceme vám povedať, že parlament sa bude snažiť v rámci tohto návrhu urobiť určité zmeny na to, aby sme sa mohli zjednotiť, pokiaľ ide o podporu zmien. Treba si však uvedomiť, že sú tu určité veci, ktoré treba spomenúť. Chcel by som sa venovať tej e, európskej, Európskemu úradu sociálnemu. Môžeme hovoriť o jeho, o jeho význame. Chcel by som povedať, že nemôžeme vždy, keď predseda Európskej komisie oznámi niečo veľmi dôležité, Dúfam, že Európsky úrad práce Európsky je veľmi dôležitý. Nemôžeme sa tváriť, že by nebolo dobré, aby sme sa k tomu už nevyjadrovali. My máme svoje témy, my máme svoje priority a snažíme sa vyjadrovať tak, aby sme oslovili našich občanov, pretože jednoducho bez zaangažovanosti našich spoluobčanov pravdepodobne nepodporíme názory väčšinové našich občanov. A preto by som chcel povedať, že tento Európsky sociálny úrad práce musí byť jednoducho v istom čase spomenutý v plnej miere. A pokiaľ ide o Švajčiarsko, hovorím tu v mene EMF. Eh, eh, Neviem eh, reagovať presne na to, čo ste povedali, ale pokiaľ ide o tie systémy, ktoré máme vo vašich krajinách a v našej krajine. Máme tu viaceré otázky, ktoré sú spoločné. Pokiaľ ide o Švajčiarsko, Švajčiarsko je postihnuté, čo, to, čo ho týka takisto ten systém koordinácie, ako aj Lichtensteinsko je do tohoto zahrnuté ostatné. A pokiaľ ide otázku zamestnancov v pohraničných oblastiach, ďakujem pekne za tú myšlienku, pokiaľ ide o kde sa nachádzate. E, treba sa pozrieť, či či ORES takýmto spôsobom môže podporovať aj tento typ zamestnancov, či skutočne je tu možnosť aj takýmto spôsobom sa nad tým zamyslieť. Ak by to bolo možné, tak by to bolo vynikajúce riešenie, ktoré treba preskúmať. A Vidíme, že sú tu ešte rôzne sa názory, pokiaľ ide o celý návrh, či už teda ide o návrh komisie, alebo či už ide o ten návrh, ktorý som predložil ja. Niektorí chcú podporiť moje návrhy, pokiaľ ide o otázku prenosu týchto nárokov na platby v nezamestnanosti. Vidíme, že sú tu zasa názory, ktoré sú opačné, takže vidíme, že jednoducho sú tu tie názory tak rôzniace sa, ktoré jednoducho súvisia niekedy s tým prostredím, z ktorého jednotliví poslanci pochádzajú. Ja si myslím, že budeme musieť nájsť spoločné riešenia, e, komisia bude musieť nájsť určitú syntézu, ak sa nepohneme v otázke digitalizácie, tak to nebude dobre. Ja podporujem, aby sme sa v tejto otázke pohli to, čo povedala pani Harky, nemusíme do toho dávať príliš veľa vecí. A pokiaľ ide o to, čo, pokiaľ ide o tú platformu údajov, e, ja si myslím, že je veľmi dôležité a preto som vlastne e, uviedol príklad z Belgicka, pokiaľ ide o totalitu tých informácií, údajov, ktoré máme, tie sú dôležité na to, aby sme vedeli, ako máme postupovať. Ak nie, tak sa jednoducho ocitneme v takej situácii, kde sa zvyčajne ocitneme, že jednoducho máme platformy, ktorá, ktoré sa potom nepoužívajú. A preto ja robím tento odkaz v tom texte, ale ide nám predovšetkým o posilnenie tejto platformy, o ktorej tu píšeme v texte, aby mala konkrétne právomoci. A pokiaľ ide o otázku e, dlhodobých príspevkov v prípade choroby, e, tu sú určité otázky, ktoré nie sú ešte objasnené, ale takisto to tu odznelo aj v rámci vypočutia k tejto správe. Európska konfederácia e, odborov podporuje tento návrh, pretože žiadajú, aby boli aj v tejto kapitole vlastne spomenutí. Sociálni partnery musia byť spomenutí. Ja si myslím, že to vyžaduje kapitolu, zvláštnu kapitolu, ale môžeme o tom ešte hovoriť, pokiaľ ide o túto tému. A na záver teda už len toľko, pokiaľ ide o otázky, ktoré súvisia s indexáciou a kodifikáciou. pokiaľ ide o otázku kodifikácie. Rada nepodporuje kodifikáciu v súčasnosti, to vidíme celkom jasne, ale aj rozumieme, že prečo. A pokiaľ ide o tie argumenty, ktoré sme tu počuli, že dnes tá kodifikácia, ak by sme sa ak by sme ju mali prebrať v takejto podobe, tak by to prinieslo určité problémy. A ja som samozrejme pripravený na všetky diskusie, tohto typu, ale ja neviem, ako by sme urobili nejakú čiastočnú kodifikáciu, pokiaľ ide o túto tému, to by bolo ťažké a treba nechať úlohu e, v plnej miere pre legislátorov. To treba povedať jasne. A pokiaľ ide o indexáciu, povedali mi, že, ste to, že som to nespomenul, a, ale ja som to povedal a nemal som o tom hovoriť, pretože tu nemáme návrh zo strany komisie, pokiaľ ide o túto tému. My vieme, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré dnes by si želali takúto indexáciu. Je to dosť komplikované, pretože indexácia, keď hovoríme s členskými štátmi, tak si uvedomujeme, že tu ide o to, aby platili čo možno najmenej. E, ale sú tu aj ďalšie otázky, napríklad, keď zahraniční rodičia pracujú e, v krajine, kde chcú, aby prišli deti, pretože tam sú rodinné dávky lepšie, tieto štáty pravdepodobne musia čeliť ďalším platbám, ktoré doposiaľ nemali, takže ja iba to doplním. Čo ste povedali, taká indexácia v súčasnosti by bola drahá, byrokratická a málo účinná, takže ja nevidím nejaký záujem, aby sme išli nad rámec toho, aby sme robili nadprácu v porovnaní s tým, čo navrhuje komisia. Takže nebudem teraz hovoriť o ostatných návrhoch, ja si myslím, že treba preskúmať pozorne všetko to, čo tu odznelo. Samozrejme, stretnem sa s tieňovými spravodajcami osobne a potom budeme mať takú spoločnú diskusiu, ktorá sa začne v období, ktoré začne v januári budúceho roku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je jasné, že sme nemali dosť času na to, aby sme diskutovali o týchto témach a poprosíme sekretariát, aby sa našli nejaké možnosti na to, aby sme mali ešte dodatočnú diskusiu k tejto téme, aby sme mali dostatočný časový priestor na tie problémy, ktoré dobre poznáme. Sme pripravení urobiť určité zmeny na to, aby sme vôbec boli možní, aby nám bolo možné stretnúť sa tie lehoty, ako som povedala. Pozmeňujúce návrhy, tam je lehota 10. január a pozmeňujúce návrhy 21. 22. februára. Vo výbore MP sa to bude príjmať 19. júna Pôjdeme teda k bodu číslo 5, to je ochrana zamestnancov pred e, rizikovému vystaveniu e, karcinogénom a mutagénom. Teraz zostane slovo pán spravodajca, pán Rola, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že rakovina je prvou príčinou úmrtnosti v Európskej únii. Častokrát si myslíme, že sú to práve úrazy pracovné, ale nie. Je to práve rakovina, ktorá súvisí s typom zamestnania. Každú hodinu máme zamestnancov, ktorí zomierajú na dôsledky rakoviny za príčiny ich prácov. Takže chcem sa poďakovať eh, komisii, ktorá po desiatich rokoch po desiatich rokoch opätovne otvorila túto tému na to, aby sa zlepšila smernica, ktorá sa toho týka. Ten cieľ, ktorý spomenula pani komisárka, pani Tajsenova, tam sú tri ciele revízie na to, aby sa znížili hodnoty, pokiaľ ide o vystavenie sa nebezpečným látkam. Vzhľadom na technologický vývin a vzhľadom na vedecké objavy, o tom som presvedčený, budeme musieť zájsť ešte ďalej, urobiť ešte viac na to, aby sme boli pripravení stále sa prispôsobovať e, meniacej sa situácii a mám pocit, že aj komisia to vidí podobne. Očakávam teda, že sa nemýlim. Samozrejme, podporujem filozofiu, ktorú sme mali aj v tej prvej dávke, kde bola predsednička spravodajkyňou svojho času. Môžem to zosumarizovať tromi slovami ambície, dôslednosť a pragmatizmus. Dôslednosť, pretože musíme vychádzať z vedeckých stanovísk, ambície, ambiciózni musíme byť, pretože musíme byť ambiciózni na to, aby sme chránili zdravie zamestnancov a pragmatizmus, pretože sa treba uvedomiť, aká je realita v jednotlivých podnikoch, pokiaľ ide takisto aj hospodárskú realizovateľnosť a technologickú vychádzajúc teda z tých dohôd, ktoré sú podpísané zo strany sociálnych partnerov. A gratulujem teda komisii za, ten konzultač, za tú konzultačnú fázu, ktorá je dôležitá pre takýto návrh, ktorý je dôležitý. Tie odporúčania sú urobené zo strany konzultačných a odborných uh, e, komisií, pokiaľ ide o možnú revíziu tých hodnot vystaveniu sa nebezpečným látkam. Tie ja som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sú tu na to, aby sme lepšie chránili zamestnan, predovšetkým pokiaľ ide o, o dízlové splodiny, pokiaľ ide o tie polycyklické aromatické e, látky. Ja tie látky nazývam HAP, e, PAH, to sú polycyklické aromatické hydrouhlíky a, alebo uhlovodíky. Ide o to, aby sme postupovali čo možno najrychlejšie v rámci e, našej práce. Takisto treba sa pozrieť na otázku kontaminácie cez kožu pretože toto nebolo dostatočne zohľadnené a musíme to zohľadniť, inak by to nemalo význam robiť tieto zmeny. Toto je vlastne to, čo chce dosiahnuť aj rada. A pokiaľ ide o dízlové splodiny, e, očakávania sú aj naďalej vysoké. Komisia sa rozhodla, že nenavrhne začlenenie dízlových splodín, čo ja ľutujem, ja chcel by som povedať, že 3,6 milióna zamestnancov je vystavená takýmto splodinám a viac ako 5 tisíc ľudí každý rok umrie práve e, ako dôsledok vystaveniu na týmto splodinám. Ja si myslím, že nemôžeme strácať ďalej čas a preto navrem, aby sme aj dízlové splodiny zahradili, e, začlenili do tejto témy pokiaľ ide o tú, o tú hodnotu, ktorú tu máme, 50 e, jednotiek na meter kubický. Pre mňa je to jednoducho podľa mňa vysoká hodnota a je oveľa vyššia ako priemerné hodnoty, ktoré berieme inokedy do úvahy. Ešte dve, dva prvky. Prevencia a kontrola. V tých témach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia, pre mňa je kľúčové slovo prevencia a je to až po prevencii, keď môžeme hovoriť o ďalších otázkach dodržiavania pravidel. Samozrejme, potom aj kontroly zohrávajú úlohu, ale bez prevencie e, to nemá význam. Kon- kontakty s sociálnymi partnermi a zamestnávateľmi je samozrejme naša snaha, aby sme lepšie kontrolovali množstvo, e, e, množstvo týchto látok, ktorým sú vystavení zamestnanci Takýmto spôsobom by som chcel zdôrazniť ešte význam dohody, ako napríklad dohoda NEPSI alebo ďalšie dohody, ktoré boli vlastne zohľadené zo strany a, sociálnych partnerov, pretože iba takýmto spôsobom sa nám podarí znížiť mieru vystavenia takýmto škodlivým látkam. Dúfam teda, že takéto iniciatívy ako táto nám skutočne prinesie nejaké vstupné myšlienky na to, aby sme si všetci mohli sadnúť za stôl a hovoriť o ďalších dohodách, pretože, ako som už povedal, to zdravie je jednoducho eh, vecou, ktorá sa týka nás všetkých. Pokiaľ ide o podniky, pokiaľ ide o predstaviteľov zamestnancov, spolkov zamestnaneckých, tieto proaktívne, pro tých proaktívne uh, kroky, ktoré chceme robiť. Ja si myslím, že ich musíme robiť, aby sme lepšie chránili zamestnancov, aby podniky lepšie fungovali a zároveň to ešte aj zjednodušia aj fungovanie práce legislátorov, pretože my jednoducho môžeme urobiť také opatrenia, ktoré budú korešpondovať s realitou. Takže dobrá implementácia smernice takisto súvisí aj s kvalitou kontroly, ktorá sa realizuje v jednotlivých podnikoch zo strany kompetentných úradov. Chcel by som povedať, že tieto kontroly sa nemôžu obmedzovať iba na sankcionovanie podnikov, ktoré nedodržiavajú predpisy, treba identifikovať aj príčiny nedodržiavania a poskytnúť možnosti riešení pre podniky, ktorých sa to týka, čo by podľa môjho názoru zlepšilo účinnosť takýchto smerníc, ako je táto, práve pokiaľ ide napríklad o malé a stredné podniky. Takže podľa mňa tá kontrola, áno, môže to mať sankčný dopad, ale e, ide tu o to predovšetkým, aby sme tu urobili osvetu a zároveň poskytli určité sprievodné opatrenia pre podniky, ktorých sa to týka. Takže ďakujem pekne kolegovia a kolegyne, teraz si rád vypočujem vaše názory. Som presvedčený, tak ako sme to v ráci robili aj tej prvej skupiny, podarilo sa nám tam dosiahnuť určité výsledky spolu s kolegyňou. Ja si myslím, že budeme môcť pokračovať takto aj z e, v tomto prípade na to, aby sme poskytli konkrétne riešenia pre tento palčivý problém pre zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Roland. No a ja sa vyberiem ako jedna z tieňových spravodajkyň a potvrdím, čo ste tu práve povedali. Poprvé, by som vám rada poďakovala za vašu správu a prácu. Je to veľmi dobrá správa. Myslím, že už počas prvej revízie sa veľa poučili o látkach, ale aj o tom, ako Výbor sa musí zameriavať na v rámci našej práce na to, aby sme na, dosiahli čo najlepšie výsledky. Takže ja súhlasím s návrhom pána Rolána. Uh, uh, of... Inklúzia dízelu, to je mimoriadne dôležité. Ja súhlasím s návrhom pána Rolana Použiť eh, elementárny uhlík ako marker pre výfukové plyny eh, nástrojových motorov. A to sa týka všetkých eh, minulých fóriem naftových motorov, ktoré sú najnebezpečnejšie. No a čo sa týka odporúčaní skôl, myslím, že by sme mali tiež hovoriť o limitných hodnotách pre oxidy dusíka ako ďalší marker pre vyfukové plyny naftových motorov. A to sa týka modernejších motorov. Rovnako by som chcela zdôrazniť, že tento názor vychádza za stanoviska o naftových motoroch. Komisia toto stanovisko nikdy nezverejnila, aj napriek tomu, že to bolo ukončené. Potrebujeme vyššiu mieru transparentnosti. Všetky stanoviska skôr by mali byť eh, zverejnené podľa môjho názoru a mali by sme v tom byť zjednotení aj tí, ktorí boli pracované počas komisie Barosové, je to vo verejnom záujme, oni platia a my sme za transparentnosť. Aj to bola otázka, ktorú nemôžeme vyriešiť v rámci tejto revízie smernice, ale to je dôležité položiť si ju a to je budúcnosť Imbrusco. No a podľa môjho chápania oni ne, podľa, podľa mojich informácií nedostali žiadnu novú prácu. A ja chcem zdôrazniť, že je veľmi dôležité, že práca tohto výboru je veľmi dôležitá pre tento výbor, pre parlament. A ak sa to zreorganizuje, e, tak ich expertíza by sa nemala strátiť. Napríklad e, nemôžeme vidieť tieto limitné hodnoty bez epidemiológa a ja podporujem návrh pána Rolana a rovnako aj inklúziu naftových motorov. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostane ďalší tieňový spravodajca a to je pani McIntyre. Pani McIntyre tu nie je. Pani Stevens ju zastúpi, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Budem hovoriť v mene pani poslankyne McIntyre, ktorá dnes bohužiaľ nemohla prísť. Na úvod boli tam druhú fázu pozmúcich návrhov a ďakujem spravodajcovi za návrhy o správy. Limitné hodnoty v návrhu komisie sú výsledkom dlhoročnej práce, vrátania hodnotenia a kontrol. Existuje zavedený a prísny proces nastavovania limitných hodnot, aby boli, vychádzali z dôkazov, aby boli merateľné a dosiahnutelné. Ja myslím, že treba konať, aby sme znížili počet úmrtí kvôli staveniu karcinogénov a ďalších eh, nebezpečných látok. To je maximálne dôležité. Rovnako si myslím, že kľúčové zameranie na boj proti vystaniu karcinogénov v práci je eh, spôsob riadenia rizik. Rovnako som presvedčená, že je dôležité, aby sme uznali úlohu dobrých postupov, ako tých eh, v rámci NEC EPI, dialogu sociálne partnerov. Je dôležité, aby vznikli politiky, ktoré zaistia, že všetky, e, všetko vystajne znížené na čo najnižšiu úlohu treba stanoviť hodnoty, aby dá ukončiť vystavenie eh, nebezpečným látkam. Našim cieľom musí byť eh, vždy čo najnižšia úroveň, nižšia ako stanovené v legislatíve. Členské štáty musia aktívne investovať do vedy a musia sa neustále snažiť eh, o tie čo najnižšie úroveň. Ale nemôžeme si slovo nestanovovať také nízke úrovne alebo takú nízku úroveň, že sa nedá reálne dosiahnuť, akékoľvek návrhy na zmenu limitných hodnôt musia podliehať kontrolnému limitu a stanovovanie limitov. Rovnako akékoľvek návrhy dodanie ďalších látok musia predmetom istého procesu. z tohto dôvodu naša skupina má isté obavy z návrhu spravodajcu stanovať limitnú hodnotu pre vystavenie výfukových plynov naftových motorov. Ako viete, komisia predložením svojho návrhu sa snažila no, vložiť to z praktických dôvodov, ako je stanovené v ceku 4, 3, 2, 3 dopadovej štúdie. Okrem toho SCOEL tiež dospel k záveru, že stanovenie limitu No, tak je možné, možno sa nám po, podarí však nájsť dobré riešenie, možno by bolo dobre zaradiť eh, inklúziu opozície parlamentu a požiadavku komisie, aby vykonala ďalšiu prácu a riešila obavy jej a predložila nový návrh o nových limitoch. Takže my z našej skupiny myslíme, že to treba zvažovať, ak chceme dosiahnuť účinné a dosiahnutelné limity. Opätovne ďakujem spravodajcovi za jeho prácu a ja predložím viacelé pozmeňujúce návrhy v mene, alebo ktoré budú reflektovať postoje našej skupiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Káve Žambon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem pokračovať po španielsky, pretože som sa stretol s pánom Rolánom medzi štyrmi očami. Dobre, ďakujem vám pekne. V mene skupiny ALDE, lebo vystupujem ako tieňový spravodajca skupiny Alba, ALDE. Ja ďakujem za vedenú prácu. <clears throat> tak tu na výbore my sa tomu venovali ako aj samozrejme na komisii. A návrh komisie je veľmi dobrý, dobré východisko. Správa pána Rolána tu, toto východisko ešte obohacuje a ide správnym smerom. Ja samozrejme som tiež spokojný s tým, že komisia sa ujala a chopila iniciatívy. Ja súhlasím aj s to stanoveným cieľom a odôvodnením a preto som si istý, pretože si prvé vety o látkach už boli dosiahnuté dobré výsledky. <clears throat> Som si istý, že v prípade správy pána Rolána sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky. Avšak eh, musíme moralizovať eticky a moralizačne, pretože samozrejme niečo môžeme zlepšiť, ale polemizovať a tvrdiť, že zlí zamestnávateľia chcú poškodiť zamestnancov. To nepôjde k dobrému výsledku. Nikto nechce vedome uškodiť ľuďom. Toto je veľmi technická oblasť a oblasť, kde vyváženosť zohráva dôležitú úlohu. Ona no, znamená veľký technický pokrok a preto táto smernica bude kontinuálne e, menená a ja podporujem predsedničku nášho výboru, keď tvrdí, že tento výbor, výbor ako SCOL, SCOL, e ak nemajú prácu, tak je to zlý signál, pretože ešte mnohé treba preskúmať prípad limitných hodnot, dôležité ich uplatňovať a dôležité ako bude pokračovať, ako budú pokračovať možnosti merania Čiže tam tých tie hodnot nie je vždy jednoduché. Ide o je o racionálne využívanie princípov opatrnej patrnosti, no a nemôžeme nič voľne stanovať. Mnohí hovorili o sociálnom dialogu. To je nesprávne, pretože Tie dva strany, ktoré majú najväčší záujem o zdravie, to sú sociálni partnery. Pre malé a podniky je to často tak, že samotný podnikateľ je vystavený rovnakým látkam ako jeho zamestnanci, takže nikdy sa nedá tvrdiť, že jedni sú dobrí, druhí zlí. A riešenie na základe sociálneho dialogu je samozrejme dobré, toto je dobré a ľahšie sa nám nájde zlatá stredná cesta. My podporujeme niektoré z pozmeňujúcich návrhov pána Rolána v iných bodoch, ako pri naftových motoroch a niektorých ďalších menších bodoch. Sami predložíme návrhy. Skupina ALDE vystupovala vždy konštruktívne. Budeme postupovať tak aj teraz a v duchu konštruktívnosti chcem povedať, že sme sa informovali, spojili sme sa so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. na, no a v prípade naftových motorov potrebujeme ešte viac detailov od komisie, aby sme si mohli urobiť obraz o situácii, tom, ako získať rovnováhu, čo dnes ešte nie je možné, čo sa môže stať v budúcnosti, ako to závisí od jednotlivých eh, naftových motorov, čo je ešte možné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teda dostáva pán Le Jarik. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež rád rád eh, slovo svoj súhlas s prácou eh, pána Rolána. Je to veľmi dôležitá, dôležitá práca, to inklúzia, revízie smernice o naftových motoroch a ich následkoch. Nemôžeme ignorovať zdravie 19 miliónov zamestnancov, šoférov, doručovateľov, ktorí potenciálne sú vystavení týmto splodinám. Často sa objavovali dva argumenty na vylúčenie z plodí naftových motorov z tej televízie Prvý bol, prvý argument bol ten, že nové motory e, sú výkonnejšie a čistejšie. Bohužiaľ, skúsenosti ukazujú, že sú tu veľké pochybnosti. Ďalej, čo sa týka benzopyrénu, je je tá kategórie, ktoré, o ktoré, ktorú citoval aj pán Rolán. No a treba preštudovať. No a v rámci revízie vystavenie týmto uhlovodíkom je obmedzené len na kožu, respektíve obmedzené na kožu a kontamináciu cez, cez kožu. No a, tak ako povedal pán e, Roland, treba, aby tento princíp opatrnosti, tento princíp musí riadiť tento text expozícia etylénu, tripoetylénu, formaldehydom a o rôzne hodnoty policyklických lovodíkov treba hodnotiť tak ako Konfederácia Európskych odborových zväzov. No a Netreba tiež zabúdať na lekársky personál, tiež vystavený e, karcinogénom, tiež e, liekom, ktoré čia, bunky, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíjajú a vyvíjajú. Ďakujem pánu Rolánovi e, za jeho angažovanosť a za podporu systému potrebnosti Vyformalizoval v pozmeňujúcu návrhu 18. No a chcem pripomenúť, ako povedal, že treba pravidelne revidovať znenie tejto smernice, tak aby sme zohľadnili technický vývoj, nové stanoviská výskumníkov, lekárov, odborov a úplne súhlasím treba dôraz klásť na prevenciu a kontrolu. Ale tiež si myslím, že bolo dobre pridať prevenciu v budúcnosti o reprotoxických látkach, či jedno z najväčších hrozieb víziev pre budúcnosť treba eh, zdôrazniť tiež úlohu lekárskych prehliadok E, zamestnaní. Takže možno by sme mohli tvoriť pozmejúci návrh na posilnenie textu v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva Pedy Madeli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán uh, Roland, pani Deli. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Ja som to chcela povedať. Veľmi jednoducho ďakujem za vašu prácu, pretože keď hovoríme o splodinách naftových eh, motorov, myslím, že ste na dobrej ceste odstraníte nedostatok politickej odvahy Európskej komisie. Ja Ehm, má byť v prílohe číslo 1, eh, ktorý komisia naftové motory eh, vylúčila zeleným <coughs> posledným ja sme už predložili viacero pozmeňujúcich návrhov, no a ja chcem povedať, bez nejakých pochybností komisia nezohľadňuje signál, ktorý vysielame Európsky parlament vyšetroval prípad Dieselgate a správa mohla minimálne spomenúť dieselové naftové motory. No a pán spravodajca, za to vám ďakujem, čo ste urobili a myslím, že komisia musí konečne pochopiť skutočne význam tých čísiel. Každý rok, drahé kolegyne a kolegovia, každý Európan vystavený znečisteniu z naftových, z naftových eh, motorov. Týka sa to 19 miliónov zamestnancov, ktorí sú čoraz viac vystavení kvôli svojmu zamestnaniu. VHO klasifikovala diesel do kategórie karcinogénov, ktoré určite spôsobujú, e, spôsobujú rakovinu. No a tlač odhalila e, nový škandál v rámci Dieselgate, bol to Fiat Chrysler a potvrdzuje sa, že spotrebitelia, občania, zamestnanci sme zavádzaní a trpíme kvôli rizikám a nebezpečnosti dieselových motorov. No ale hovorím o minime a ja nechápem, kedy sa chce komisia zobudiť. Na čo čakáte? Na čo ešte skutočne čakáte? A, takže pán spravodajca, je pravda, že diesel to je len prísne minimum e, v tom explozívnom koktejli, v tej explozívnej zmesi, ktorej sú vystavení dnes, dnes zamestnanci. Myslím, že treba ísť oveľa ďalej. nových rokovaní, ktoré začínajú v každom prípade, myslím, že parlament musí v plnej miere prijať svoje látky eh, a musíme konať. No a bojať proti musíme podľa príslušnej agentúry Európskej venovať bisfenolu typu A. A druhý pozmeňujúci návrh, ktorý predložíme, treba zohľadniť konkrétne potreby ohrozenej populácie a konkrétne tehotný žena, tehotné ženy a nenarodené deti. Takisto navrhujeme minimálnu expozíciu, minimálne eh, hodnoty týkajúce sa eh, nafty, kde eh, sú hodnoty nižšie než v Nemecku. Myslím si záverom, že Pán spravodajca, vám musím povedať, že táto správa nie je zanedbateľnou. Ak chcete naozaj, aby táto, tento výbor, ako aj celý EP, na, znovu nastolili dôveru v túto Európu, ktorá chráni, už tak bude treba naozaj <clears throat> dohodnúť sa na oveľa významnejších ambíciách v oblasti ochrany zdravia vyplácať dnes plat zamestnancovi nedáva zamestnancovi e, právo znečisťovať život tohoto zamestnanca. Pokiaľ ide o sociálnych partnerov, e, ich spája to, že majú, treba mať na pamäti, že sa momentálne hovorí určite o technickom zlepš- zlepšeniach, ale princíp e, predchádzania prevencie nesmie ísť niekam bokom, pretože je tu otázka zdravia ľudí. A ľudia nie sú pokusní králici. Ľudia si nemôžu dovoliť. Nemôžu si dovoliť po práci s chemickými látkami počas 10 20 e, rokov zistiť e, v dôchodku, že im zostáva 5 rokov, pretože som pracoval v podmienkach nedôstojných, ktoré neumožňujú mu e, si oddychnúť po práci. K e, nafte vám môžem povedať, že sme len na začiatku boja a že nepopustíme a necúdneme. Ďakujem, pán Roland. Ďakujeme. Nevidím nikoho ďalšieho z, e, z EFDD, ktorý by chcel pohovoriť. To znamená, slovo má pani e, Melan z ENF. Ďakujem. Ďakujem pánu Rulanovi za jeho správu. Rada by som povedala poznámky dvo, dvojakého typu. Najprv formálne Pôvodne sa vybralo 5 výborov na vypracovanie toho materiálu, 4 nedali stanovisko, 5. výbor Envy mi umožnil byť spravodajkyňou k tejto téme. Po druhýkrát táto správa, po druhýkrát <clears throat> bola odstránená v antidemokratických podmienkách. Bola to dobrá doplnkovosť podľa mňa. V mojej prvej správe som veľmi jasne e, definovala e, pozmeňujúce návrhy, e, pokiaľ ide o prevenciu chemických látok, ak táto téma by nebola taká ťažká. Situácia je naozaj veľmi zlá a som trošku prekvapená, že toľko sa hovorí o, o dízli, pričom celok tých látok karcinogénnych, ktoré momentálne spôsobujú profesionálne spôsobený nudné formy rakoviny. Tu budeme samozrejme musieť e, platiť e, zdravím ľudí. Dnes sa ľuďom hovorí, že sú minimálne hodnoty, ktoré treba rešpektovať, tomu rozumieme. Ak tieto hraničné hodnoty budú ťažko rešpektovateľné alebo sa nebudú rešpektovať, pracovníci nebudú chránené alebo budú musieť zastav- zavrieť tie podniky, ak nebudú príslušné kontroly. Nepokročíme v tejto téme a osobitne potom, keď porušujú podniky pravidlá, pracovníci e, čelia ďalšiemu problému. Budú musieť vlastne vidieť, ako sa likvidujú ich práva. Vidíme kontamináciu rôznych typov. To všetko je naozaj hlavolam a k tomu pridáme spravedlniteľné pochybenia, to všetko naozaj je e, neludské. Treba čo najrychlejšie riešiť karcinogénne látky v podmienkach, ktoré sú samozrejme e, potrebné e, stanoviť u nafty, i tu budeme mať likvidáciu pracovníkov. Myslím si, že ak, aby sme nechceli robiť veľa a rýchlo, e, mali by sme pracovať efektívne a v súčinnosti, ale zostávať pragmaticky. Ďakujem. Dávam slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pánu Rolandovi za vynikajúci návrh správy. Vychádza z toho, čo ste už dosiahli v prvej skupine e, pozmeňujúcich návrhov. Toto samozrejme je veľmi vplyvná smernica. My sme jej pripísali veľmi dobrý postup, ktorý zahrňa sociálnych partnerov, vedeckú komunitu členskej krajiny. Je to, sú to štyri štádia tripartitu, e, dialog v nej, posudzovanie dopadov, právnu analýzu komisie. A ako sme boli videli v tej prvej vzorke, ktorá by mala byť už e, formálne potvrdená tu v parlamente, rada to, myslím, potvrdí o týždeň, v tomto postupe nás veľmi teší, že parlament rešpektoval tento postup a tu vidíme, že je tu viacero e, zlepšení v tom, ako pospisujeme tento proces a to je veľmi užitočné. Potom ďalej, pokiaľ ide o výsledky, čo chceme dosiahnuť, už tak mnoho zdrojov tu investujeme a to znamená, že e, priraďujeme látky, nemôžeme e, robiť všetky naraz, pretože chceme byť e, seriózni. Mnohí frustrovane hovoria, že treba prijať ďalšie látky, ale my chceme postupovať krok po kroku. Ďalej potom smernica a jej efekty je dôležité uvedomiť si, že keď substancie, látky, ktoré sú vytvorené v procesoch, sa priradia tejto e, smernici, čo sa udeje, že automaticky je tu potreba náhrady tejto látky. Táto smernica tu neposkytuje e, kompromisy nie je tu automatická potreba náhradov inou, náhrady inou látkou. Tento proces musí zabezpečiť, že vieme, aké sú tu účinky, čo vieme merať a myslím si, ste to dobre rešpektovali v správe prvej i v tejto. Potom ďalej, keď sa pozrieme na špecifické látky, Veľmi si e, vážime dobrý popis procesu. To je veľmi dobré. Je dôležité, že názory vedcov sú zverejnené. Je možné, že budeme potrebovať jednoduchší spôsob dosahovania. Sú však všetky verejné. Dúfam, že toto chápeme. V rámci tohoto procesu Máme e, situáciu, kde vedecké e, poznatky sa zameriavajú na štandardy. Všetky tieto stanoviská, ktoré sa poskytli v rámci tripartity, majú tieto obmedzenia a to vytvorilo komisii problém, pretože v rámci smernice sme nedokázali udržateľný spôsob zahrnutia hodnoty spojenej s inými typmi eh, motorov. Preto sme museli prijať rozhodnutie, ktoré ste, pán Roland, veľmi dobre popísali. Nezapojiť to do tohto návrhu. My sa veľmi eh, zaujímame o ďalšiu prácu na tomto podporu vašej práce a dialog, ktorý bude nasledovať aby sme videli, ako to vieme v budúcnosti eh, riešiť. Rád by som vysvetlil, že je tu silná vôľa pani komisárky Tysenovej predstúpiť s veľmi silným, merateľným návrhom, ktorý nebude mať nezamýšľané efekty. Takže veľmi eh, sme v, na tej istej lodi s vami E, dobre sa pripravujúc. Ďakujem veľmi pekne. zo pár rýchlych prvkov. Táto e, problematika do určitej miery je ľahká, pretože nikto z zo skupín nemá nejaký odchýlny názor. Všetci chceme chrániť eh, zdravie pracujúcich. Do určitej miery je však i zložitý, pretože má komplexnú technickú zložku. Nemôžeme jednoducho obísť veci a tú komplexnosť. Samozrejme, že eh, z plodiny z naftových motorov je to problém takého rozsahu, že nemožno ho obísť. Ja som sa rozhodol na základe e, jednotlivých štúdií rozhodol pokračovať cestou e, tomuto uhliu. Ide o to e, mať hodnoty, ktoré sú kontrolovateľné. Pokiaľ ide o nové motory, je tu veľký pokrok je tu menej problémov. A myslím, že by to mohlo fungovať. A ďalšie látky, je tu určitá netrpezlivosť. Zostr- bolo by e, treba desiatky viac, ale treba pokročiť. No a ja som teda, ja vychádzam z revizo- revidovanej logiky a preto som tu nenavrhol nejakú sériu doplnkov. Mám na mysli napríklad psychotoxické látky. Je to téma, ktorá je jednoducho nepriechodná. Predstavme si, že ľudia, ktorí e, liečia a dávajú, stavajú sa do nebezpečných situácií na základe látok, s ktorými manipulujú potom je tu otázka PME. Je to dôležitá otázka. Malé a stredné podniky by nemohli menej chrániť pracujúcich než iní, ale je to osobitná iná metodológia, aby tieto podniky mali veci možné, nie sú v tej istej situácii ako väčšie podniky. Otázka kontroly takisto. E, Niekto ste hovorili i ďalej o Karima, ty si hovorila o vlastne dohľade nad občanmi. Často tie výsledky sú a zistenia sú, keď ľudia už tam nepracujú a sú na dôchodku. Treba zdôrazniť, že táto práca prináša aj ekonomickú hodnotu, keď sa pozrieme na všetky tie náklady. <coughs> Keď sa pozeráme na len ekonomické hodnoty, tak je to hrozné. Máme tu určitú formu i skreslenia e, hospodárskej súťaže, tak treba to takto vnímať. Myslím si, že tu nie je len táto problémika. Je to dôležité dosiahnuť inteligentnú dohodu. Ja by som si želal, aby zajtra spojili všetkých aktérov, aby podporili túto procedúru, aby anticipovali. V takýmto spôsobom by sme vedeli vyriešiť množstvo problémov, hlavne pre podniky, ktoré e, anticipovali zákonodárstvo a majú e, to jednoduchšie e, adaptovať sa, než tí, ktorí sa oveľa ťažšie prispôsobujú Teším sa veľmi nedočkavo, čakám vaše reakcie. Myslím si, že je to téma, kde sme v novej kapitole, pokiaľ ide o revíziu. Naozaj nedočkavo e, čakám na váš záujem v tejto veci. Ďakujeme, pán Rola. Toto je tiež súčasťou diskusí, ktoré sme mali v e, za tie roky vo výbore, či by sme mali spolu súťažiť v EÚ nižšími mzdami a nedosahovaním dohody e, rovnaké odmenovanie na rovnakom pracovnom mieste potom sme diskutovali karcinogény, rovnaký prístup a rovnaké otázky, či treba súťažiť smerom nadol, že budú riskantnejšie prostredia pre ľudí v niektorých členských krajinách a vyššie ambície v iných krajinách v EÚ nesúťažíme v oblasti riskantného pracovného prostredia na pracovisku. Takisto za toto vám teda ďakujeme a budeme v tomto duchu v našej práci i pokračovať. Vychádzajúc z tohoto lehota na pozmenujúci na návrhy je 5. december, posúdenie 22. E, až 23. január a hlasovanie potom 21. až 22. február budúci e, rok. Ďalej môžeme nadviazať. A pr- teraz body 6 až 11 sa týkajú absolutória na rok 2016 pre agentúry. Zasa má slovo volaj. ďakujem technicky jednoduchšia e, problematika. Je tu 6 návrhov absolutória na rok 2016. Všetko vychádzalo zo správy účtovného dvoru EÚ. Nebudem tu teraz riešiť podrobnosti, avšak zo pár dôležitých aspektov e, vyzdvihnem. S uspokojením konštatujem, že účtovný dvor e, operácie týkajúce sa k, e, účtov e, ŠA a OTF vyhlásil za korektné. Dôležitá práca na jednotlivých špecifických poliach agentúr. Len treba povzbudiť, aby pokračovali rovnakým tempom smerom, je dôležité opierať sa o prácu týchto agentúr. Tiež chcem e, vyzdvihnúť skutočnosť, že čerpanie rozpočtov v 2016 je zvýšený, avšak <clears throat> prenesené prostriedky týchto agentúr niekedy sú takisto navýšené. To treba mať na pamäti. Takisto by som chcel zdôrazniť tú spoluprácu medzi jednotlivými agentúrami. Ide tu o spoluprácu, kde sa vytvárajú synergie a zlepšuje sa výkonnosť. Sú tu tri legislatívne správy týkajúce sa revízie zakladajúcich zmluv troch agentúr. To je podľa mňa veľmi dôležitá téma, čo takisto dôležité je eh, ten tripartitný duch týchto agentúr. A to sú pre mňa kľúčové veci. Samozrejme, nie všetko je dokonalé a preto tu podporujem niektoré z tých výhrad, ktoré tu máme z účtovného dvoru, ak skutočne chceme zlepšiť veci v budúcnosti, ale takisto by som chcel kolegovia sa vyjadriť, že sa teším na konštruktívny dialog, na to, aby sme sa dopracovali k čo možno najširšej možnej zhode, pokiaľ ide o túto tému. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo spravodajca za SND. Nech sa páči, pán Simon. Ďakujem pekne. Gratulujem pánovi Rolenovi za vynikajúcu prácu. Ďakujeme. My sme takisto spokojní ako aj on, že všetko je tu správne hľadiska poriadku, čo je vynikajúce. pár slov v rýchlosti k tomu, čo povedal pán Roland. Pokiaľ ide o konkrétny prípad Eurofoundu, zdá sa, že tu je ideme, tu máme príkladnú inštitúciu, kde je 100% miera implementácie a moja skúsenosť je teda taká, že práca v parlamente Pokiaľ ide o túto tému, treba povedať, že v prípade sporných problémov ich realizácia správ a stanovisk bola vždy príkladná. Pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, treba si uvedomiť, túto však už, že sú tu 4,8 tá hranica, pokiaľ ide teritoriálnu celistvosť to je príliš vysoké a musíme urobiť prácu v tejto téme, ale pokiaľ ide o spravodajcu a jeho návrh 4, nepotrebujeme nejaké dodatočné mechanizmy, my potrebujeme lepšie uplatňovanie existujúcich mechanizmov. O ETF účtovný dvor nám povedal, že budovy v Toríne nie sú uspokojujúce, ja som tam nebol, ale bol som v Toríne nedávno na svadbe ale ja som sa tam dostal iba do univerza Bimba. <laughs> ale nebudem to viac označovať a rozvádzať. Takisto uh, SEDEFOB má vynikajúcu implementáciu, čerpanie, takže my z toho profitujeme v parlamente. A, a EU OSHA takisto vynikajúca implementačná rovina. Možno nie až toľko, ako to bolo v 2015, no, ale predsa len je to solidný výkon a my sme z neho všetci veľmi radi. Nemusím teda uvádzať viac je to veľmi dobré stanovisko a veľmi dobrá správa. Ďakujem pekne, pán Simon. Ulrike Trebesus tu nie je a nikto iný tu už nie je, ktorý by ju zastúpil alebo zastúpil EKR, takže môžeme prejsť k ALDE. Máme tu dvoch spravodajcov. Pán Salimovič, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uh, Ďakujem pekne za vynikajúcu prácu, spoluprácu. Vítam to, že ide tu o prvé kvalifikované stanovisko z výboru, z, z dvora, zo strany dvora auditorov. Pokazuje to na recepty, ako môžeme ďalej zoštihľovať a postupovať našu spoluprácu. Ja si uvedomujem, že všetky tie oblasti, ktoré tu boli spomenuté, sú oblastiami, ktoré sa využívajú ako na to, aby sa vyargumentovali ďalšie návrhy, ktoré prídu a o týchto by sa mohli hovoriť, ale tú diskusiu si ponecháme na <clears throat> ďalšie obdobie, pretože pokiaľ ide o tie ďalšie návrhy, o tom musíme hovoriť neskôr, nie tu. Tu hovoríme o absolutóriu. A je polutovania hodné, že výdavky do teritoriálnej kohézie, kde sa podporujú znevýhodnené regióny, že ešte stále tu máme veľkú mieru chybovosti až 4,8 a táto chybovosť je nad Prahom, pokiaľ ide o materiálne chyby v celom rozpočte EÚ. A čo je ešte viac polutovania hodné, že hlavná, hlavný motor týchto chyb je na štátnej úrovni, pokiaľ ide o neoprávnené náklady, ktoré sú tu častokrát začlenované, takisto aj projekty nenáležité a takisto aj v neposlednom rade porušovanie legislatívy týkajúcej sa výberových konaní. Ďalej iba jedna tretina alebo 168 projektov, ktoré sú završené v tejto oblasti, poukazujú na to, že systém merania výkonnosti bol nedostatočne implementovaný, takže dosiahnutie operačných programov Môže to byť monitorované, ale vidíme, že my ešte stále nemonitorujeme správne. Máme tu viaceré projekty, kde nevidíme nejaké konkrétne ciele pri tých projektoch, to je neakceptovateľné. Polovica týchto projektov ani nevieme, čo s nimi chceme dosiahnuť, takže čo vlastne meriame, ako to chceme odmerať. Európske zdroje by mali mať pridanú hodnotu a musíme monitorovať, kam tie peniaze tečú optimálnym spôsobom, ako to uznal aj dvor auditorov. Musíme eh, kontrolovať mieru vyplatených prostriedkov a nie iba doplácať stále. Nechcem vás oberať o čas, ale pokážem na to, že musíme upgradeovať monitorovacie systémy. Treba sa pozrieť aj na EFT, aby sme neohrozili budúce aktivity tu však ešte otázky, ktoré sa týkajú operačnej efektívnosti, rozpočtové prostriedky a to, do akej miery sa prenášajú do budúceho roka. Je dôležité, aby komisia postupovala tak, aby sa sústredila iba na výkony koncom 2016 Vidíme, že agentúry nabrali viac zamestnancov, boli tu ďalšie úlohy, čo samozrejme je rozumné. Predsa len musíme revidovať, kontrolovať tieto myšlienky, pretože to môže mať môže viesť k horšeniu situácie s Brexitom. Navyšujeme počty zamestnancov, na druhej strane znižujeme rozpočet. A predovšetkým keď zoberieme do úvahy transferovanie londýnskych agentúr. Predložíme pozmeňujúce návry podľa toho, čo som povedal, povedal a ďakujem za stanovisko a tešíme sa na spoluprácu medzi tými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Harkin. Nech sa páči. Ďakujeme pekne spravodajcom za dobré stanoviska, stručnosti. Ako ste povedali, všetko je, pokiaľ ide o účty, v poriadku a to je základ, z ktorého vychádzame v rámci nášho stanoviska. Takisto ste spomenuli vysokú mieru implementácie pokiaľ ide o tri agentúry, to znamená, že sú efektívne. Iba jedna vec, pokiaľ ide o Eurofoundu a vidíme, že tu máme vždy frontloading, videli sme to už za ostatné roky opakovane, takže treba sa na to pozrieť a zistiť, či by sme mohli to spomenúť v rámci našich slov a finálna pripomienka z mojej strany, možnosť pre spravodajcu upomenutie. Každý rok, ja som buď tieňová spravodajky, alebo to vám každý rok hovoríme o tom, že tu je vysoká miera prostriedkov, ktoré sa prenašajú z jedného roku do druhého. Ale keď čítame tie správy, vidíme, že to je samozrejme z dobrých dôvodov, ale a vždy to má taký negatívny tón, keď to spomíname, takže mňa by zaujímalo, že ten princíp zohľadňovania dĺžky roku. Môžeme byť flexibilnejší, pretože zdá sa, že každý rok, keď hovoríme to isté, treba povedať, že berieme do úvahy, že ak agentúry skutočne musia fungovať tak, ako fungujú, tak musia mať zdroje, ktoré z jedného roku sa prinášajú do druhého. Ja si myslím, že by sme mali nájsť riešenie na tento problém aby sme nevniesli do toho nejaký negatívny duch. Ďakujem pekne. Budeme to zohľadňovať v diskusii pri agentúrach. Nikto tu nereprezentuje zelený. Nie. Jim Lambert tu nie je. Je tu niekto za GUE? To by chcel niečo povedať? Nie. FDD tí nemali tieňových správodajcov. ďalší tu nie sú. Takže je tu niekto za komisiu, ktorý by sa chcel vyjadriť, doplniť? Nie. Takže tu máme iba časový harmonogram, 23. januári sa to bude príjmať vo výbore, v gestorskom výbore to bude 19. marca a prijatie na pléne bude v apríli. Teraz bod 12. To je prezentácia komisijného dokumentu v oblasti zamestnanosti a sociálnych víziev v roku 2017 a komisia teraz dostane slovo. Nech sa páči, máte úvodné slovo. Pani Kaufmann, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobré ráno. Teším sa, že som s vami a v stručnosti sa predstavím. Som raditeľka na DG Employment v sekcii zamestnanosť už tri roky tu pracujem, venujem sa otázky koordinácie Európskeho semestra, sociálneho dialogu, analýz a aj geografických jednotiek. Takže budem vám prezentovať spolu s kolegyňou našu správu. Správa sa nazýva ESTE. A predtým, než začnem, by som spomenula dve novinky pokiaľ ide o túto správu. Prvá je teda tá, že sme presunuli načasovanie tej správy, bolo to veľa kedy na konci roku a teraz to produkujeme už v lete. Takže tento rok to bolo zverejnené v júli. Myslíme si, že je tu štruktúrálnu správu o štruktúrálnych otázkach, že sú tu rôzne iniciatívy v oblasti politiky, aby sme to jednoducho nemali všetko na konci roku. A takisto by som chcel povedať, že sme ďalšiu správu presunuli, ktorú pripravujeme. To je trh práce, ktorá vyšla v októbri. Tam sa sústredíme na jednotlivé otázky a takisto si uvedomujete, že tu je aj tretia správa, ktorú produkujeme to je správa o zamestnanosti. Včera tu bola prezentácia, prezentácia jesenného balíčku. Takže tá druhá novinka, je, ktorú som chcela spomenúť, je, že zatiaľ sme nemali takú prierezovú tému, ale teraz máme tu prierezovú tému, čo je vlastne e, generačná férnosť, férovosť, vrátim sa k tomu neskôr a musíme robiť osvetu v týchto témach takisto aj pokiaľ ide o analytické pozadie pre politikov. Neviem, kde teraz sa nachádzame. Treba kliknúť asi na tú prezentáciu. Tak už som klikla. A tu teda v stručnosti kontext ST, keď sa pozrieme na intergeneračnú férovosť, my si vždy uvedomujeme v tomto kontexte, že tu je jedna sekcia, ktorá sa venuje najnovším trendom na trhu s prácou a vidíme, že sú tu zlepšenia. Takisto ste to počuli aj včera v rámci prezentácie, v rámci toho prezentácie toho jesenného balíčka. Pozeráme sa na dopady, alebo pozeráme sa na to, ako mladí ľudia pracujú na trhu s prácou, zo sociálneho hľadiska a zistili sme, že napriek tomu, že sú tu stále výnimky, sú znevýhodnení, pokiaľ ide o príjmy a aj výsledky v porovnaní s ostatnými eh, vekovými skupinami. A potom sa pozeráme ešte aj na demografické zmeny, na tento kontext. Na jednej strane teda máme určité dopady, ktoré sa týkajú rastu, potenciálu pre rast, keď sa pozrieme na tému starnutia a to je takisto niečo, čo súvisí e, s tým, čo musíme riešiť, aby sme sa v tejto ceste pohli dopredu. Potom je tu ešte otázka férovej distribúcii zdrojov. Tu sa sústredíme na to, ako sa darí mladým v porovnaní so staršími a vidíme, že sa tu venujeme predovšetkým otázkam nákladov na starnutie toto bude znášať a vidíme, že tu mladá generácia bude musieť platiť väčšie príspevky. Pracovať dlhšie a uvidíme, že to, čo oni budú dostávať neskôr, tak toho bude menej ako v súčasnosti. A ak sa pozrieme na to, čo sa deje na trhu s prácou, aké sú tu mínusy, a na to, čo vidíme v penzijných systémoch, tak tieto dva efekty sa navzájom posilňujú, takže ten výsledok je vlastne ešte horší. Takže vidíme, že sú tu nejaké penzijné reformy, ktoré boli prijaté a pravdepodobne bude treba urobiť ešte viac. Takže je jasné, že potrebujeme väčšiu integráciu ľudí na trhu s prácou, musíme zvýšiť mieru výkonnosti, produktivity a potrebujeme hovoriť o politikách a záveroch, ktoré budeme musieť vyvodiť. Takže toto je z mojej strany všetko. A v stručnosti, pokiaľ ide o tie najnovšie trendy, Myslím, že treba ukázať, eh, že už eh, od roku 2013 sledujeme zlepšenie eh, miery nezamestnanosti. Myslím, že viete, je to 0,8 percentuálneho bodu. Zlepšenie každý rok. No a miera nezamestnanosti momentálne dosahuje v EU 7,5 čo je späť hodnota z roku 2008. Samozrejme, existujú veľké rozdiely keď sa pozrieme na najvyššiu, najnižšiu mieru nezamestnanosti, tak samozrejme ešte úplne dolu, pod štvorkou je Česká republika, úplne hore je zase Grécko, takže sú to skutočne veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Dlhodobá nezamestnanosť sa konečne znižuje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 Takže ako vidíte, sociálna situácia sa stabilizuje, mierne zlepšuje. V podstate, čo sa týka hmotnej deprivácie, tak vidíme neustály pokles od roku 2013. Keď sa pozrieme na ľudí nízko intenzitou práce v roku 2014-2015 sa tiež zaznamenalo zlepšenie to znamená, že celkovo eh, miera chudoby a sociálnej exklúzie sa znižuje. Hovoríme o počte 5,7 milióna, keď to začalo znižovať, ale samozrejme vieme tiež, že ak sa to porovná s číslami, keď sme začali, tak eh, sme zhruba tam, kde sme začali, aj keď eh, myšlienka stratégia Európa 2020 bolo samozrejme znižovať chudobu. No a teraz sa vrátim k tomu, prečo sa zaoberáme touto témou. Medzigeneračná spravodlivosť, férovosť. Tuto vidíme, že životné podmienky, životný štandard e, už celá generácia rastie z hľadiska blahobytu pre mnohých z nás Ehm, vždy sme si mysleli, že to ide hore, že mladí na to budú lepšie ako sme my a tak ďalej. A ehm, potom sa jasne ukázalo, že to sa nedá brať ehm, za hotovú vec. No a kríza zabudla na mnohých mladých a mnohých mladých tiež. Na no Biela kniha o budúcnosti Európy už v marci spomenul, že je tu skutočne riziko, že generácia dnešných eh, mladých eh, je na tom horšie ako ich rodičia. Už rovnako minulý rok eh, v prejavostave únie predseda Európskej komisie Juncker del svoje obavy o mladú generáciu. Takže vidíme, že skutočne sa musíme zamyslieť nad otázkami medzigeneračnej spravodlivosti, a nejde tu len o dopad krízy, ale hlavne na mladých. Všetci viete, že stále miera nezamestnanosti mladých je veľmi vysoká, ale otázka demografie a aký má nepropočný dopad na mladých. No a myslím, že to, to čo je spravodlivosti, ak sa týka mladých ľudí, ale týka sa to tiež našich budúcich systémov sociálneho zabezpečenia, dôvery voči inštitúciám, vrátane dôvery voči EÚ. No a teraz vediem pár dôležitých vecí o pracovnom trhu a dôchodkoch, ale potom nechám hovoriť ja kolegyňu a dúfam, že budú na tom s počítačom lepšie ako som ja, čo sa týka výsledkov pracovného trhu. Vidíme, že tu generačné, sú tu generačné rozdiely. Mladá generácia bola nezamestnanosťou postihnutá za posledné 10 ročie a revolúcii 90. rokoch rozdiel medzi mladými a staršími zamestnancami sa opätovne eh, zvýšil v kontexte krízy. A to skutočne je veľkou výzvou pre mladú generáciu, nielen kvôli príjmu a účasti na pracovnom živote, ale tiež z hľadiska možnosti získavať schopnosti, zručnosti a tiež z hľadiska príspevkov do dôchodkového systému. To som už hovorila. Ďalej, okrem toho, čo som práve vysvetlila, tu problém tiež fragmentovanejšie pracovné kariéry pre mladých. Mladí zamestnanci e, sú vystavení kráč, krátkodobému zamestnaniu e, viac ako 10 rokov v rovnakom zamestnaní je už, už zriedkavejšie, ukazuje to veľký dynamizmus a neistotu. Pre starších zamestnancov tá situácia je relatívne stabilná, totiž otázka nadmernej kvalifikácie. Mladí zamestnanci sú často viac kvalifikovaní ako ostatné vekové skupiny, kde je to otázka neštandardnej práce, prechod na neštandardnú prácu sa týka hlavne mladej generácie, je to viac ako ostatných No a Čína je nedobrovoľná. Ak je to dobrovoľné, tak existujú nové formy práce, sú populné. A potom nestabilná, neistá práca, to je tiež postihnutá mladá generácia. Takže toto všetko je zdrojom obav a hlavne ten rozdiel zamestnanie na to bol účin, e, určitú, na, či je dobrovoľné, no a medzuje to príjem a, a to a príspevky dochodkového systému v tom rozsahu, že sa nižšie e, príjmy dôchodkových fondov. A posledná časť e, mojej prezentácie to sú demografické demografický vývoj, vývoj. Vidíme, že veľká časť ľudí je úplne integrovaná na pracovný trh. No a teraz vidíme, že ak bude neustále klesať absolútny rozvoj populácie, tak limitovaná integrácia na pracovnom trhu, čo vidíme dnes napríklad medzi ženami, starších zamestnancov alebo ľudí migrantský, migra, migrančným pôvodom, no tak eh, porovnaní s USA, kde populácia rastie, tak eh, si nemôžeme dovoliť eh, pokračo, pokračovať obmedzenou integráciou ľudí na pracovný trh. Takže Populácia EÚ v produktívnom veku sa zmenšuje a to vyvoláva obrovské výzvy. A teraz dám najskôr slovo kolegyni Alesi a potom Jurgovej. Hi everybody, so after this uh, nice introduction... Dobrý deň, po tomto krásnom úvode a prehľade správy sa budeme teraz sústrediť trochu detaľnejšie na generačný rozdiel na pracovnom trhu a čo to znamená pre mladých, a rovnako tomu, čo sa dá urobiť, aká je úloha politikov. No už vidíme tu, že generačný rozdiel na pracovnom trhu sa prejavuje viacerými spôsobmi Videli sme predtým tabulku, ktorá ukazuje nárast nezamestnanosti. Tuto vidíme um, ďalšie čísla. Vidíme miera zamestnanosti podľa veku. Vek 25 až 49 až 40 až 64. Ako vidíte, eh, tak hovoríme 25-39, toto nie je kapitola o mladých a o mládeži. Skutočne sa sústredíme na mladších, ale pomene v hm, širokom zábere. A vidíme, že mladí dnes, tá zelená, zelená krivka, majú pomerne podobné podobné vzorce zamestnanosti ako predtým. A vidíme, že ale zamestnanosť eh, pre ľudí starších sa zlepšuje. No, ukazuje to aj zmenšenie rozdielov zamestnanosti. Ukazuje sa, že mladí boli najviac postihnutí krízou. Vidíme, že od roku 2008 zamestnanosť oslovovala viac ako pre naše vekové skupiny. Čo tu vidíme mm, pre mladých, že čelia veľkým výzvam na pracovnom trhu. Tieto výzvy vieme, že odzakadľujú štruktúrálne zmeny a samozrejme sú to aj následky krízy. A pôjdeme trochu ďalej. Vidíme, že všeobecná situácia pracovného trhu pre mladých si s nárastom neštandardných kontraktov. Vidíme tu tri hlavné formy neštandardnej práce. A to je na čiastočný úvezok na dobu určitú, stály na čiastočný úvezok a dočasný plný úvezok. No a keď sme to analyzovali pred, dve skupiny, takže neštandardná práca poprvé narástla pre všetky pracovné e, vekové skupiny v roku 2005 až 2016. Zaražajúce skutočne je, že podiel kde sa na dobu určitú sa takmer zdvojnásobil a je dvojnásobný medzi mladými ako medzi staršími. Takže ak sa zameráme <coughs> na modrú a žltú, je žltý graf. A rovnako vieme, a ďalší dôležitý dôkaz, ktorý doplňa tieto čísla, a sme o tom hovorili, a to je to, že podiel nedobrovoľných eh, zamestnaných na času dobu určitú je oveľa vyšší medzi mladými ako medzi staršími. A prečo je to také dôležité? No preto, že toto rozšírenie práce na dobu určitú, že narastú produktivity a to medzenými stimulmi na ktorí sa viac snažili a chceme, alebo získali ďalšiu kvalifikáciu. A tiež zamestnanci na dobu určitú majú ešte príležitosti pre ďalšie školenia v porovnaní so zamestnancami na dobu neurčitú. Však my chceme ešte povedať to, že neštandardná práca nie je nevyhnutne problematická ako taká. Problematickou sa stáva, keď je spojená s nezamestnanosťou a nízkou mzdou. Ako to vidíme, ehm, asociácie medzi neštandardnou prácou a nízkou ehm, mzdou. Čiže v zelenom, v zelenom slupci vidíme, nižšom vidíme, ktorí majú ehm, trvalú prácu a nízke mzdy, pričom tá zelená je z tých, ktorí sú dvoj, dvojnásobne znevýhodnení, čiže majú neštandardný kontrakt a rovnako majú nízku mzdu. Takže tí ľudia, ktorí predstavuje tá zelen, ten zelený stĺpec, to je tá neistá a nestabilná práca na zamestnanci. Tie nám no, ukazujú, obidva ukazujú zamestnancov s nízkou mzdou. Máme to pre dva roky 2017 2014 v troch vekových skupinách. A vidíme, že mladí sú oveľa viac vystavení nízkym vzdám ako ľudia vo vyšších, vyšších vekových skupinách. Tiež vidíme výrazný nárast neisté nestabilnej práce v roku 2007 2014 pre všetky vekové skupiny. A tento nárast samozrejme súvisí so všeobecným nárastom na nízkoprímovú prácu. No, mladí ľudia sú oveľa viac zastúpení týchto druhov práce, ale vidíme, že pôjde ľudí, ktorí sú dvojnásobne znevýhodnení. Ten zelený stĺpec je relatívne nízky, je to 3,7 pre mladých v roku 2014 a 1,3, 1,7 pre vyššie vekové skupiny. Však aj napriek tomu táto kritická situácia mladých na pracovnom trhu má jasné dopady. Tu je prvý dopad. Skutočne, že mladí sú viac vystavení neštandardným formám práce, nízkym zdám. To samozrejme má dopady na ich eh, delné príjmu z práce. Tuto vidíme príjem z práce podľa vekových skupín. by som povedal, aby sme sa nezameriavali na výšku a to, ale na trendy. Keď sa pozrieme na ten trend, ktorý za, e, predstavujú zelené stĺpce, vidíme, že to klesá. A tento klesajúci trend ustáva aj keď kontrolujeme to na demografické efekty. Čo znamená, že toto je skutočne spôsobené relatívnymi zmenami, počte zamestnancov a relatívnymi relatívnym eh, potom na zamestnanca. Ďalším dopadom tejto situácie je dopad na rozhodnutia v domácnostiach. To je rozhodnutie o vytvorení rodiny a rodičovstva napríklad. Viem, vieme, že mladí ľudia majú menej hospodárskych zodpovedností na úrovni domácnosti a tieto sú výsledkom viacerých faktorov. Poprvé, od roku 2000 odkladanie nezávislého bývania eh, vďaka predlženému eh, bývaniu rodičov. Zdá sa, že čoraz, čoraz rozšírenejšie. Samozrejme, EÚ existujú medzi štátmi obrovské rozdiely. A ďalší dôkaz je, že od roku 2007 narastá veka žien, ktoré majú prvé dieťa. Okrem toho v roku 2007 až 2014 sledujeme, že hlavný, osoby s hlavným príjmom v rodine sú čoraz staršie a ak sa zvyšuje oveľa rýchlejšie ako vek, riziku spoločnosti ďalej, čoraz viac mladých zamestnaných nemajú závislé osoby, ktoré sa musí starať. Znamená študenti, neaktívne osoby alebo nezamestnaní v rodine. Takže sú čoraz viac single. No a existujú dôkazy, ktoré ukazujú teda, že Čím vyššia je situácia, tým viac sú mladí vystavení neštandardnej práci. To súvisí krajmi rozhodnutiami o rodine. Na tabulke vidíte, aký je vzťah medzi podielom eh, mierou nestandardnej práce medzi mladými ľuďmi a, a vekom žien, keď prvé dieťa. odkladanie tvorby domácnosti a rodičovstva samozrejme vyvoláva obavy kvôli tým dopadom na mieru porodnosti a tiež na udržateľnosť dôchodkových systémov. No a to samozrejme ukazuje význam rodinných politik. Na záver, a potom dám slovo kolegovi Jurgovi, o čom môžeme robiť my, existuje viaceré úrovne, na ktorých môžu politici konať sociálny dialog, sociálna ochrana. V tejto kapitoli sme sa sústredili na význam vzdelávania. Na tabulke vidíte, že vzdelanie je čoraz dôležitejšie. A rozdiel medzi s nízkym vzdelaním a vysokým vzdelaním sa zvyšuje. Toho vieme, že zmenám na pracovnom trhu je čoraz intenzívnejší, náročnejší na e, mostino a zručnosti, schopnosti majú čas väčší význam a tu treba dôrazniť, že mladým či stimul investovať do školení, že môžu tú investíciu rozdeliť do dlhšieho obdobia. Ďalej potom záverom snad môžem povedať, že investície do ľudského kapitálu a rovných príležitostí v rámci technologických zmien a globalizácie je kľúčom. So good morning. Um, I will... Stručne. Môžeme si to dovoliť Vidíme, že ľudia sú výrazne <clears throat> znevýhodnení na trhu práce. Otázka znie, či si to môžeme dovoliť. Sú tu výzvy v budúcnosti, jedna z nich je demografická. Prejdeme hneď eh, k jadru veci. Vidíme tú eh, populáciu eh, pracujúcu v modrej a v červenej aktívna zelenej zamestnanosť. Rozdiel medzi zelenou a červenou jasnej nezamestnanosť. A čo mňa tu zaujalo? Obrovský rozdiel medzi tou červenou a pracujúcou populáciou 70 e, miliónov ani sa nezúčastňuje na pracovnom trhu. To sú tí najzdialenejší od pracovného trhu. Samozrejme, ak chceme zabezpečiť zamestnanosť, musíme týchto ľudí, týchto neaktívnych ľudí aktivovať. Ja otváram množstvo možností, vychádzam z dvoch eh, hypotéz o budúcej eh, aktivite populácie ten triezvejší scenár je ten, že tá miera aktivity, percento aktívnej populácie bude pokračovať. Nebude sa v budúcnosti ďalej zvyšovať. V minulosti sme tu mali, ako vidíte, nárasty a v budúcnosti neočakávame ďalšie nárasty. Ten scenár vysokých aktivít, tu sú veľmi optimistické úvahy, o zamestnanosti žien, starších ľudí a prebiehajúcom vzdelávaní. Nepôjdem do podrobností. Majte tu na pamäti len toľko, že tento scenár, podľa tohto scenára v roku 2030 každý bude na trhu a bude môcť pracovať to je obrovský rozsah aktivačnej politiky. Ten rozdiel medzi vysokým a nízkym scenárom to je rozsah politiky aktivácie, <clears throat> rozsah aktivácie ľudí pre pracovný trh. <clears throat> Čo môžeme e, hovoriť o zamestnanosti? relatívne stabilný priemer, ktorý sa prerušil len tu tou krízou. Odtedy sme videli, že sa vraciame k, tomu, k tomu rastu 1%. A ak budeme pokračovať touto cestou, kto by si to bol pomyslel pred 5 rokmi, ak budeme týmto 1% tou mierou pokračovať, tak e, dosiahneme tých 75%, ako tu vidíte. Tie problémy začínajú e, e, o trochu neskôr. V scénári s nízkymi aktivitami bez ďalšieho úsilia sa udeje to, že ten ďalší rast bude čoskoro nemožný. budeme konfrontovaní s negatívnym rastom, ak neaktivujeme viac ľudí pre pracovný trh. Inak budeme môcť pokračovať po 10 ďalších rokov. pred rokom asi 2030 rovnaká situácia sa objaví ako u toho nízkeho scenára pred desiatimi rokmi. Pokiaľ ide o raz v tomto scenári, pokiaľ ide o aktiváciu, budeme v rovnakej situácii a zamestnanosť bude musieť bude stiahnutá tým e, znižujúcim sa počtom, počtom pracujúcej populácie. Keď sa pozrieme na rast tu, tak vidíme veľmi jednoduchá otázka. Potenciálny rast je e, súčtom produktivity a, a zamestnanosti a ich rastu. A tu vidíte relatívne stabilný priemer percento, 1% rastu v minulosti sa dalo pripísať zamestnanosti, 1% nárastu produktivity. Zabudnime na krízu a vráťme sa k obdobiu po kríze. Podobá sa to priemernému e, stabilnému priemeru. Zdá sa, Eh, že je to taký stabilný priemer. Dalo by sa vychádzať pre budúcnosť. Prečo pre budúcnosť nevychádzať z toho, že rast HDP do budúcnosti bude našou rovnováhou a pokračovať tými dvoma percentami. Povedzme, že v budúcnosti potrebujeme tie 2 percentá, aby sme zachovali náš štandard umiernenejší náraz tej, z tej starnúcej skupiny popul, populácie. Čo potrebujeme na rast 1,4 v budúcnosti, keďže rast zamestnanosti ide do negatívnych čísiel? V tom nízkom scenári sa ude, že produktivita bude musieť kompenzovať budeme konfrontovaní so situáciou, že bude sa musieť zdvojnásobiť v porovnaní e, e, s e, obnovy po kríze. Budúca generácia bude masívne musieť zvýšiť produktivitu. Pomôže ten vysoký scenár v budúcich 10 rokoch, potom však situácia bude rovnaká. Zdvojnásobenie, takmer zdvojnásobenie produktivity. Skôr či neskôr sa to udeje bez ohľadu na to, aký sme optimistickí ako to súvisí s degeneráciou. Mladí ľudia musia zvyšovať produktivitu. Tí istí mladí ľudia, ktorých poznáme z prezentácie predošlej, otázka znie, či dokážu. Otázka distribúcie. Veľmi stručne už to ukončím, len si predstavte, jeden penzíny systém, keby sme si predstavili v EÚ, ak by každý pracoval, každý by bol e, na dôchodku, a keby to bolo 47 e, mzdy. Potrebujete 14 príspevkov aby sme vy, vy, vyvážili o, si, inom systé, systéme priebežného prispievania. Demografické zmeny. Pozrite sa na modrú linku. Toto je nárast populácie e, nad 65 potenciálni dôchodcovia. Takže ak naozaj chceme zachovať dôchodky na 47%, udeje sa to, že e, príspevky budú musieť e, sa zdvojnásobiť. Dalo by sa povedať, <laughs> že to nie je možné. Ehm, zamyslite sa nad e, čistými mzdami. Ja neumožním, aby sa to zvýšilo vôbec, takže budeme mať úroveň dôchodkov na tejto výške, takže čo sa udeje, bude niečo v strede medzi týmito extrémnymi scenármi. O tom som presvedčený v budúcnosti, čo sa asi udeje, že rozsah demografických zmien a starnutia bude ľudí, politikov viesť k tomu, že si budú myslieť, že určité nárasty v príspevkoch sú nevyhnutné. To sa nemôže neudiať, musíme to však kompenzovať. A povedzme si, že ten škrt je 20%, neumožníme príspevky, aby sa e, znížili nad rámec percent. Tie pen, z jednej úrovne budú na 47%. Tých 20% znamená, že penzie začnú byť, e, prestanú byť vyplácané. Takže v konečnom dôsledku 2017-2060, čo uvidíme je to, že náklady e, starnutia budú znášať vlastne budúci prispievateľia, kde treba akceptovať e, nákladnejšie vklady. Otázka môže znieť, je to spravodlivé? Mali by sme sa pozrieť e, Pozrite sa na mladých ľudí, ktorí sa narodili v 1997. Vidíte, že dnešní mladí pro, pro, počas ich života budú v priemere platiť oveľa väčšie príspevky než dnešný priemer. A tí istí mladí ľudia súčasne neskôr ako e, dôchodcovia budú musieť prijať oveľa nižšie dôchodky. dôchodky. To je vlastne dvoj, dvojité bremeno týchto mladých. Dnešní mladí budú musieť dvojnásobne niesť bremeno. Posledná priesvitka. Čo sa udeje, ak by každý pracoval ešte rok? Vidíte ten rozdiel v integrácii. Ak by každý pridal len rok, je, udeje sa to, že pri tejších príspevkoch si môžete dovoliť oveľa vyšší dôchodok. Takže riešenie je aktivácia na pracovnom trhu a investície do zamestnateľnosti. Toľko z mojej strany. Teraz ešte minútka, veľmi stručne. Je tu i ďalšia, ďalší aspekt, ďalšia kapitola pre sociálny dialog a táto kapitola ukazuje, že v skutočnosti mladí ľudia sú menej zastúpení v odboroch a tiež vidíme, že minimálne v súkromnom sektore to platí. A keď mladí ľudia majú mať e, dočasné pracovné e, miesta, tak členstvo v odboroch je oveľa nižšie. Ďalej tu vidíme, že mladí e, menej sú zapojení do systému kolektívneho vyjednávania. Takže si myslíme, že tu je tiež zastúpenie mladých pracovníkov prostredníctvom odborov je tu tiež potreba pozrieť sa na zlepšovanie tohto zastúpenia. A to tu vidíme i ďalšie kroky, ktoré prebiehajú na oboch stranách, e, pokiaľ ide odborárov a e, mladých ľudí, e, ako možno spájať generácie, nechcem ísť ale už do podrobností, a v neposlednej miere E, výzvy sa tu už e, naznačili na pracovnom trhu, v penzijných systémoch, takisto pokiaľ ide o životné rozhodnutia. Myslíme si, že množstvo z tých politík, jednotlivé tie iniciatívy už sú na stole a v nedávnej dobe sociálny pilier. No už tak je to je o, o to dôležitejšie nielen pre zlepšenie konvergencie medzi členskými krajinami a zvyšovanie sociálnej situácii v členských krajinách, je tiež dôležité mať na pamäti, že tretí medzigeneračný aspekt, pokiaľ ide o zlepšovanie situácie mladých ľudí a ich vyhliadok, čo pre nich môžu vlastne urobiť E, verejné inštitúcie. Ďakujeme. Nož tak toto bolo veľmi zaujímavé. Nemáme ale k dispozícii tie priesvitky, ktoré ste prezentovali. Mohli by ste nám ich e, distribuovať, alebo teda poskytnúť, aby sme ich my mohli distribuovať. Myslím si, že pre nás by to bolo E, užitočné mať presné číslo, za to vám teraz teda ďakujeme. Chcel by niekto niečo poznamenať? Nech sa páči, kolega. E, ďakujem. I ja chcem poďakovať komisii za túto prácu. Naozaj úžasná práca, ktorú potrebujeme Pred touto krízou e, sme hovorili o tejto téme. Počas krízy sme sa zamerali na krízu a tieto, tieto témy sa zabudli. Podľa mňa sú tu dôležité aspekty jednotlivých vašich vystúpení. Prvý je určitá bilancia. Poznáme ju v jej hrubých rysoch. Vy ste ju len upresnili. Chcem povedať, že že zo pár vecí, ktoré ste prezentovali, tie sa zhoršili už pred krízou. Napríklad e, zhoršovanie e, kvality pracovných miest pre mladých ľudí, zamestnanosť pre seniorov. To všetko ešte pred krízou sa prezentovalo a by som ako rezume chcel povedať, čo si ešte šokujúce. Dnešná generácia, ktorá je tou, ktorá platí, už tak to je e, intermediárna, prechodná generácia tých 30-35 rokov, ak nebudeme nič robiť, tak sa vyskytneme v situácie, kde mladí budú musieť naďalej napriek, práve preto, že sú v prekernej situácii, poberať pomoc rodičov. Takisto penzisti budú potrebovať pomoc deti, či, čím bude ten vysoký vek, v mnohých rodinách vyšší, e, bez problémov 90 ročný 95 ročný ktorí majú rôzne choroby zo staroby, potrebujú pomoc svojich rodín, pretože kolektívny záchytný systém im nepomôže. Poznáme to z časti, ale budeme počuť konkrétne črty v budúcnosti. To bude neúrostná situácia, e, kde bude aktívna generácia ktorá bude pracovať a potom jedna mladšia, jedna staršia, ktorá naďalej z časti musí byť e, asistovaná v svojich platoch. O tom som chcel hovoriť, pretože otázka najdôležitejšia je, čo budeme robiť. Súhlasím so závermi, ktoré sa tu e, načrtli. V konečnom e, dôsledku e, hrať, hrať len tú kartu tých e, posunov odvodov to nie je e, uspokojivé a miešať rôzne metódy. Takže vieme, že v zmiešaných politikách k tejto otázke prichádza otázka i veku odchodu do dôchodku. Môžeme pokračovať v odkladaní, zvyšovaní tohto veku a zvyšovať e, aktívny e, vek nad rámec 60-70 rokov. Vy ste hovorili záverom o myšlienke jedného roku naviac ja, si, ja v túto, toto riešenie verím. A ako liberál verím i v to, že práca je vlastne niečo pozitívne. Takže tie životné podmienky v zásade sa zlepšujú, ale je to čosi, čo nie je automatické, ak nezmeníme pracovné podmienky štúdiách, ktoré som videl na túto tému, som si uvedomil, že treba, ak chceme zvýšiť aktivitu mladých, e, vlastne e, teda ľudí až do 67 rokov, už od 45 rokov by mali byť zamestnanci e, školení v aktivitách, ktoré budú robiť od 60 rokov. V ťažkých pracovných podmienkach budete pracovať do 62 rokov, ale budete musieť pracovať až do 65, to je e, neúnosné, to by unavovalo, takže podniky e, v tom nevidia výhody, pretože produktivita týchto pracovníkov je veľmi slabá. Inak e, videné medzi týmito dvoma aspektami kvalitatívneho rozmeru ten prvý element je povedať, že je tu otázka vzdelávania a tu otázka vzdelávania je to celoživotné vzdelávanie. Nie je to už vzdelávanie v 20 či 40 rokoch, od 20 do 40. Je to vzdelávanie v 45, 50 rokoch na typy aktivít, ktoré môžete vykonávať, keď budete mať 64 rokov, aby ste stále boli užitoční, ale aby ste sa nestali obeťou nejakej úžery, Eh, kapacity pracovnej, ktorá sa líši od profesí k profesie. A ďalší kvalitatívny smer, ktorý som chcel naznačiť, je to, že treba brať do úvahy, pokiaľ ide o koniec aktívneho veku, že sú tu aktivity aj v rámci polovičného pracovného času, Možno takto sa dá predlžiť pracovný vek, ale už pracujete na polovičný úvezok a to umožní, že ľudia budú mať rovnaké nároky aj na dôchodok. Ak nie, tak jednoducho potom nechcú pracovať, pretože inak by mali stratu voči dôchodku. Takže tu je viacero vecí, na ktorými sa musíme zamyslieť, pretože ťažko sa to e, celé e, pripraví, ale myslím si, že týmto smerom by to riešenie mohlo ísť. Na záver už iba pripomienka, je tam chýba jeden prí, príspevok vo vašej prezentácii, to je otázka imigrácie. Vy ste spomenuli trochu Európsku úniu, ktorá ako keby bola uzatvorená. Ale my vieme, že vo časoch, e, ktoré nastanú, bude imigrácia dôležitá, ako to bude mať dopad. Bude to znižovať tie e, rozdiely vekové, ktoré ste tu spomenuli? To nevieme, treba sa nad tým zamyslieť, takže treba to riešiť. Tie štúdie sú veľmi zaujímavé a čakám s veľkým očakávaním, aby sme to dostali v písomnej podobe, aby sme si to mohli pozrieť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Harkin a potom vás a poprosím o reakciu. Nech sa páči, pani Harkin. Ďakujem pánovi, ďakujem komisii za túto vynikajúcu prezentáciu. Ja som mala byť už úplne inde teraz, ale bolo to také zaujímavé, že jednoducho som tu zostala a vypočula som si, čo ste uviedli, pretože kolega Rockford povedal väčšinu z toho, čo som chcela povedať ja, takže nebudem to teraz opakovať, ale súhlasím s tým, že táto téma má otázky, ktoré súvisia aj s rodovou nerovnosťou a nebolo to všetko vyriešené tak, ako by to malo byť. Ja si myslím, že máme skutočnú zodpovednosť v tom zmysle, že všetci sociálni partnery musia byť zaangažovaní v akejkoľvek forme riešenia, ktoré predložíme, pretože oni prezentujú riešenie a to je veľmi dôležité. Myslím si, že väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje tú krízu, ktorá sa blíži. Musíme jasne vyjadriť ten signál, ktorý vlastne nezatne taký klin medzi generácie. Nemôžeme tu očierňovať sa navzájom, to nikomu nepomôže a skôr by sme sa unáhľali pre hľadanie riešení, ktoré budú potom udržateľné a neprinesú ani konkrétne výsledky v oblastiach, ktoré chceme riešiť. Jedna dôležitá téma je tu, ktorá bola nastolená. Pokiaľ ide o zdvojnásobenie príspevkov, súhlasím. Samozrejme, ak chceme urobiť obi tieto riešenia, tak stále to nepostačuje. Či už teda ideme hovoriť o dlhšom pracovnom veku, a viem, že sú tu pripomienky, pokiaľ ide o pracovisku, pokiaľ ide o adaptabilite. Zdá sa, že sme to nepochopili, pretože práve sú to mladí ľudia, ktorí majú nedobrovoľný pracovný čas a mali by to byť starší, ktorí by mali mať možnosť na part-time a Skôr mladí by chceli byť na plný vek zamestnaní. Nechcem tu jednoducho e, počúvať nejaké problémy, ale treba sa na toto sústrediť. Myslím, že keď sa ľudia dožijú určitého veku, napríklad 60 rokov a viac, tak vlastne dôchodok je niečo, čo považujeme za automatické. Nie je to všade tak, ale to je také všeobecné vnímanie a ja si myslím, že my musíme zmeniť toto, ale nie tým, že budeme hovoriť, že musíte pracovať do 67. roku alebo 69. roku, ale jednoducho, že urobíme také systémy, ktoré umožnia ľuďom, aby možno pracovali menej, ak to je to, čo chcú, a urobili to takým spôsobom, aby to nebolo jednoducho nejaké nútenie niekoho k niečomu, ale aby to bola generačná zodpovednosť, ktorú by sme si mali všetci uvedomovať a pocitovať ju. A posledná pripomienka je takisto dôležitá dopad tej imigrácie. Takže ďakujem pekne za možnosť byť tu. Pani Kaufmann, máte možnosť reagovať? Ďakujem pekne za vaše zaujímavé pripomienky. Pokiaľ ide o imigráciu, poprosím kolegu, ale je to spomenuté v správe. Poviem iba toľko, že miera aktivít pracovných seniorov už pred krízou to bolo relatívne nízke. To je pravda, ale chcela by som poukázať na pozitívny vývin situácie, pretože v roku 2006 sme mali 43% zamestnanosť u starších ľudí a teraz je to vyššia miera už, takže je tu ten trend, že miera participácie starších zamestnancov na pracovných aktivitách je vyššia a tento trend musí pokračovať. A takisto by som chcela povedať, že súhlasím s typ, že typ práce je dôležitý, aj to, ako ľudia pracujú. A už keď o tomto hovoríme, tak je tu takisto aj úloha pre členské štáty, pre sociálnych partnerov a bolo by ťažké aby sme sa tu dostali do takej situácie, že kto koľko robil, pracoval v porovnaní s mladším vekom, ale v takom optimálnom systéme by si niekto mohol predstaviť, že aj v tomto ohľade je to realizovateľné. Celoživotné vzdelávanie je kľúčové a produktivita sa navýšila mala by sa navýšiť aj pre mladších ľudí. Ja si myslím, že by sa mala navýšiť pre všetkých. Keď hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, tak tá produktivita aj starších zamestnancov by sa mala zvýšiť. A ja si myslím, že tá situácia sa zjednoduší, keď sa, ako keď sa budeme sústrediť iba na mladých, pokiaľ ide zvyšovanie produktivity. Jednoducho musíme všetci pracovať viac. A pokiaľ ide o počet hodín, vidíme tu, že pokiaľ ide o nezamestnanosť, vrátili sme sa do hladiny z roku 2008, ale nie pokiaľ ide o hodiny odpracované, takže A pokiaľ ide teda o tieto hodiny, tie sú takisto dôležité. Bola som na konferencii, kde sa vysvetľovali rozdiely a išlo tu práve o tieto hodiny. Takže my myslím, myslím si, že potrebujeme zohľadniť aj tieto hodiny. A takisto som chcela povedať, že my jednoducho v plnej miere súhlasíme s tou otázkou, ktorú ste spomenuli, napríklad pokiaľ ide o to vyhnutie sa očierňovaniu, pretože my chceme robiť správu tak, aby sme si posvietili nielen na mladých, ale nemôže to byť kontexte toho, že očerňujeme starých. Otázka je, ako pomôcť mladým aj starým, aké politiky chceme prijať. A pokiaľ ide o imigráciu, poviem iba toľko, že predchádzajúca správa, predchádzajúce SD celú kapitolu o tomto, o čom, čo robia jednotlivé generácie, aký to má dopad, aj rodové otázky tu boli zohľadnené. Takže my toto sledujeme a chcem povedať, že v kontexte európskeho semestra pre nás v rámci jednotlivých krajín je to kľúčové, na čo sa pozeráme, aby sme zabezpečili, aby integrácia ľudí s pozadím migračným pokiaľ ide o lepšie možnosti v zmysle integrácie na pracovnom trhu, to vlastne už začína aj so starostlivosťou pri deťoch, aby sa zlepšili zručnosti detí migrantov. Sú tu možnosti na to, aby sa to dosiahlo. A takisto, pokiaľ ide o simulácie, je tu jedna, ktorú môže Jörg vysvetliť do detajlov ktorá sa teda týka otázok toho, čo môžeme urobiť na to, aby sme rozšírili cestou lepšej integrácie praco- pracovnú sílu v kontexte migrácie a čo som mala objasniť už aj na začiatku je to, že nakoľko máme túto simuláciu, nie je to správa, ktorá by bola ktorá by mala vlastne mala nejaký samou samoučel, myslím si, že musíme jednoducho pracovať viac. Takže Jork, nech sa páči. V stručnosti, tak ako povedala aj Barbara, my sme sa už dotkli otázky imigrácie v tejto správe. You can conclude that um, if you increase migration even if you double migration rates uh, today. Are... Uh, Sú tu viacročné fázy migrácie a treba to zohľadniť. Takže tú situáciu treba zjednodušiť. Zdre, zo strednodobého hľadiska treba zjednodušiť ten tlak, ktorý tu máme na otázke produkt, pokiaľ ide otázku produktivity. Takže ten tlak tu je stále a bude konštantný. Na druhej strane som vám chcel ukázať v tomto kontexte, keď hovoríme o znižovaní penzií, čo teda vidíme na tejto tabulke? Taká neviditeľná ruka berie niečo z penzií. Áno, máte pravdu, nezačlenil som do tejto tabulky možnosť vyššej migrácie a nezačlenil som do tejto tabulky ani možnosť oddialeného penzijného veku. Čo chceme povedať, že to jednoducho musí byť taký mix politický, pretože ten tlak generovať budúci rast a vyvážiť penzijné systémy, to nemôže vychádzať iba z produktivity, potrebujeme tu mať, potrebujeme mix, no, máme tu aj simulácie ohľadne plodnosti, Pozeráme sa aj na jednotlivé situácie členských štátov, kde sa sústredíme na viaceré aspekty. Takže toľko z mojej strany. Takže ďakujem pekne za to, že ste tu zostali a že ste sa spýtali otázky. Mhm. Rozlúčime sa o chvíľu už aj s tlmočníkmi. A to znamená, že sa skončí aj zasadnutie. Ale zopakujem to ešte raz. Máme veľký záujem na tom, aby tieto informácie boli aby sme, tieto, sme ich mohli zaslať tým, ktorých potrebujú, aby si ich mohli preskúmať. A My sme výbor pre zamestnanosť, sociálne otázky a to znamená, že to si vyžaduje aj to, aby sme sa venovali budúcnosti, tak ako ste to urobili vy. My vám ďakujeme za vstupné informácie. Takže ďakujem pekne pani Kaufmann, Alessia Jork aj všetkým. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Takže pošlite nám tie priesvitky. Stretneme sa 4. decembra popoludní od 3. do 18.30.